Il y, a, une petite manifestation que je vais Um, good morning, um, everybody. Uh, welcome. Uh, Dobré ráno prajem všetkým na našej schôdzi. Dnes najprv príjmeme program rokovania, všetci ste ho dostali. Nie sú žiadne pripomienky, nič nevidím, že by sa niekto k tomu hlásil, takže je to schválené. Mám tu nejaké oznámenia. Najprv, ako vždy, chcem povedať, že e, je prenášaný cez internet e, tento priebeh našej schôdze popoludní. Vo štvrtok e, schôdza je zrušená. Okrem toho tu máme aj nový vestník IMKO. Ten je k dispozícii. Potom Všetci nájdete vo svojich dokumentoch ku schôdzi aj informáciu o misii IMCO, ktorá sa konala v Španielsku. Bolo to o februári. Je to k dispozícii v angličtine. A ďalšie jazykové verzie budú k dispozícii, vlastne už sú od včera k dispozícii. Ďalej, pokiaľ ide o konferenciu na vysokej úrovni na tému e, formovanie našej digitálnej budúcnosti. Toto e, sa konalo v stredu 25. apríla tu v parlamente. Organizoval to pán Tajani, predseda parlamentu, aj pani Maria Gabriel, komisárka zodpovedná za digitálnu ekonomiku. Sústredovalo sa to na jednu z ozaj veľkých víziev a to sa týka e, digitálneho trhu a aj príležitostí, ktoré prináša digitálna revolúcia. Organizácia konferencia, konferencie e, rátala aj s tým, že náš výbor sa veľmi angažoval, aj výbor ITRE Eh, samotnej príprave programu eh, vo výbere tém, aj pokiaľ ide o účasť eh, poslancov parlamentu. Predsedala tomu pani Koraca Bild a samozrejme boli tam ako účastníci niektorí ďalší členovia nášho výboru, pán Gabart, pán Zanty, aj Arita Chramzová. Takže Toľko k oznámeniam. A pokiaľ ide o, o e, záznamy z predchádzajúcich schôdzí, tak to máme tu k dispozícii z marca, teda zápisnice zo schôdzí 21-22 marec, to je schválené. Takže môžeme sa začať venovať eh, správe o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach a podujatiach. Ako prvé je aproximácie zákonov, iných právnych predpisov a tak ďalej, takže nech sa páči kolega Lockhart. Vážené kolegyne, kolegovia, včera sme mali tretí trialóg o týchto zákonoch o prístupnosti. Myslím, že všetko prebieha dobre, pokiaľ ide o rokovania tie prebiehajú plnou rýchlosťou. Ambícia je, aby sa tieto veci uzavreli ešte počas bulárskeho predsedníctva a hladíme e, na to z tohoto aspektu, to je ten náš horizont a uvidíme, do akej miery to zvládneme. Chcem ale počiarknúť význam aby sa ten materiál dostal von z týchto budov spomedzi stien parlamentu do praxe, aby e, to bolo viditeľné v praxi. Pokiaľ ide o fiarejšie zasadnutie, išlo o dotiahnutie e, textu článku 12, 13, 14 a potom ešte prílohy 1 a 1a, k tomu sa ešte vrátim. Myslím, že, sa mi, e, že môžem povedať, že sa nám podarili všetky tieto tri e, veci uzavrieť úspešne. Sú tam ešte nejaké drobnosti, ktoré treba stiahnuť, ale poukážem na tie najdôležitejšie veci. Pokiaľ ide o článok 12, a tam sú hlavne tie veci, ktoré si vyžadovali zmeny. Tam išlo o neprimernú záťaž napríklad. A úlohou bolo, aby sa tento článok neuzneužíval na jednej strane a z tohto dôvodu e, som trval na tom, aby podniky informovali e, štátne orgány, keď budú používať tento článok 12. Okrem toho e, sme zdôraznili aj to, že komisia teda má právo uplatňovať delegované akty a aby tieto kritériá podniky využívali, ak sa ukáže, e, že <clears throat> príloha 4 sa nedá v praxi náležite uplatniť. A dôležité e, aj z hľadiska výboru EMPL, keď ide o osoby s určitými obmedzeniami, a vypočuli sme si e, napríklad názor rady, že tam môže byť problém pri implementácii tohoto priamo v podnikoch, ale komisia by tieto veci mala zohľadniť, keď bude pripravovať delegované akty. Ja myslím, že to je zatiaľ uspokojivé, ako to prebieha. Články 13 a 14, pokiaľ ide o využívanie noriem v súvislosti s notifikáciami, tam sme sa tiež nakoniec zhodli a parlament má veľmi jasný mandát, že e, normy, štandardy by mali byť prvou prioritou. E, konečný text umožňuje komisii špecifikovať technické parametre vychádzajúci z tohto článku. Ide o uzavretý zoznam určitých situácií a komisia má možnosť e, záväzným spôsobom špecifikovať okolnosti a tým komisia vlastne má priestor e, vypracovať delegované akty. V parlamente sme sa zhodli na tom, že nie všetko, čo týka týchto produktov si vyžaduje nejaké tie štandardné požiadavky. Nakoniec už v mnohých prípadoch štandardy existujú a e, tieto štandardy, tie normy e, už nie sú predmetom e, nejakých lehôd. Ďalej, príhoda jedna, pardon, príloha 1 1a. Tam sme mali ozaj dosť búrlivú debatu. Možno si spomínate, ešte aj predtým sa urobilo veľa v pokiaľ ide o túto tému. A dôležitý aspekt e, funkčnej výkonnosti. Diskutovalo sa aj o iných e, veciach, okrem tých troch, čo sme sa zhodli. Je to časovo dosť náročné a teraz sa dostávame k jadru tejto smernice a k niektorým kontroverzným bodom napríklad e, samoslužné terminály, tam sa uvažovalo o kompromise a rozhodli sa akceptovať e, tie ustanovenia, kde e, parlament a rada sa od seba vzdialovali. Z textu je jasné, že sa chceme vyhnúť dvojitej legislatíve, ale máme záujem vyplniť medzery, ktoré ešte existujú preto. Parlament podporí článok 3a, čiže sa vychádza postoja komisie, pardon, z postoja rady. Pokiaľ ide o ďalšie otázky týkajúce sa dopravy, napríklad mestská doprava a niektoré ďalšie služby a obmedzovanie e, rozsahu, to, čo navrhuje rada, tak v tomto parlament neustúpil a komis- e, rada nemala čo ponúknuť. Pokiaľ ide o cestovný ruch, tak e, e parlament e, zaradil do tohto aj hotely, reštaurácie a tak ďalej. V tomto momente je parlament ambicioznejší než komisia alebo rada, ale nebolo to zatiaľ do správ zahrnuté. Nepodarilo sa nám dospieť k zhode, ale aj rada akceptovala, že e, tam tie hotely a reštaurácie bude potrebné zahrnúť a detálnejšie sa ešte k tomu budú musieť vrátiť. Pokiaľ ide o e, odpovedacie si služby, tak tu parlament zachováva svoju požiadavku na kompromis a rada to bude zvažovať. Na záver, pokiaľ ide o národnú databázu, článok 17 a mechanizmus predkladania stiažnosti. Bol názor, že by sme to mohli vypustiť a nakoniec podniky by si mali zachovávať určitý záznam o sťažnostiach vychádzajúc už z existujúcich postupov a to by slúžilo k alternatívnemu riešeniu sporov. Nakoniec máme tu ešte aj priestor pre ďalšiu diskusiu. Dostávame sa čoraz ťažším, náročnejším témam a väčšina z nich nie je veľmi jednoduchá. A v krátkosti sme sa venovali zastávanému priestoru a označovaniu CE a tak ďalej. Nepodarilo sa nám dosiahnuť tú dohodu a čakajú nás ešte týždne náročných rokovaní. Z hľadiska politického mandátu pracujeme veľmi intenzívne na všetkých bodoch a v júni nás čaká ďalší expertný trialog. Myslím, že to je 16. alebo 12. 12. je to, nie 16. Takže tam ešte spolu s bulharským predsedníctvom predpokladám, že túto tému uzavrieme. Je to materiál, ktorý je v praxi veľmi potrebný. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, Martin. A teraz ďalšia správa o interinstitucionálnych rokovaniach, čo sa týka notifikácie. A tu pán Gutierrez Prieto je našim spravodajcom. Ďakujem za slovo a pre všetkým dobrý deň. A doteraz sme zrealizovali dva neformálne trialógy a aj niekoľko ďalších schôdzí, ktoré sú dôležité z technického hľadiska, aby sme dospeli k záveru, pokiaľ ide o smernicu. A predovšetkým teda ide o vzťah medzi troma inštitúciami, je to e, teda veľký kus práce, ktorý sa urobil aj vďaka našim technikom a odborným pracovníkom. A všetko vlastne beží v dobrom tempe. Momentálne môžeme predbežne povedať, že sa blížime k dohode. Po veľkej časti tejto smernice je článok 1 a napríklad aj článok 2 definície, potom článok 3 e, s výnimkou pod bodu 4. Sú tam určité teda oceky 1, 1a, 1b, 1c. Tam ešte potom e, článok 5, e, informácie pre verejnosť, ale článok 9, nadväznosť na ďalšie e, notifikačné mechanizmy, článok 10 a potom až od 11 po 14. Tieto otázky sú prakticky už uzavreté a čaká nás záverečná dohoda, ale ešte ostávajú tri úvahy, ktoré sú veľmi dôležité. E, jedna, e, tá najdelikátnejšia záležitosť e, nás ešte čaká, tu treba doriešiť. Je tu otázka, ktorá je otvorená, musíme ju ešte prejednať. Článok 3, odsek 4 o dôsledkoch súdnych, justičných dôsledkoch takéto notifikácie a tu sme práve e, sa zaoberali tými hlavnými vecami celého procesu. Myslím, že rokovania sú dosť náročné a mali sme najprv návrh a bola snaha presadiť to, ako, ale v rokovení to takto neprešlo, pretože sa to pokladá za určitú červenú čiaru, za ktorú sa nemôžeme dostať. Takže pokiaľ niekto neplní svoju povinnosť notifikovať, tak je to podľa nás nedostatok celého procesu aj z hľadiska právneho. Parlament teda sa viaže k tomu, čo pr- a najprv prezentovala aj komisia, že naozaj je tu nedostatok z procesného hľadiska. A ako už aj rada vyjadrila, svoj názor je tu snaha vrátiť sa k pôvodnému návrhu komisie. Je tu však otázka, ktorá sa dá prijednať aj v súvislosti s inými ustanoveniami a vždy, keď e, prídeme e, s inteligenciou a flexibilitou na takéto trialógy, tak je šanca postúpiť vpred. Takže e, teda článok 4, e, kde ide o podmienky notifikácie, tak tam v Európskom parlamente sa rozširujú tieto potreby a povinnosti notifikácie. A tu by sme chceli práve zaviesť podľa dohody ktorú tu máme aj v rámci nášho výboru, e, chceme zaviesť tie tzv. komerčné notifikácie a tu sa eliminuje požiadavka, kde by bolo potrebné multidisciplinárne pristupovať e, k takýmto notifikáciám, ale je to v podstate e, rozdielný prístup k tomu oznamovaniu, teda oznamovacie povinnosti. Čiže ne, nebola tu zhoda medzi parlamentom a ostatnými účastníkmi. Ďalej článok 6, e, odseky 2 až 6, čiže upozornenie a status quo. Ako viete, dospeli sme k určitému záveru na základe toho, čo sme zaviedli určitú, určitú dobu troch mesiacov, standstill, a tam, keď prejdú tieto tri mesiace, tak členský štát nemôže schváliť ani legislatívne, ani nejaké ďalšie opatrenia, pokiaľ ide o oznamovaciu povinnosť, ale keď prejdú tie tri mesiace, nič nebude brániť tomu, aby sa mohli prijať tieto ustanovenia. Čiže toto je dohoda, ku ktorej sme dospeli v rámci e, e, výboru pre vnútorný trh. A rada ale za, stále zastáva veľmi tvrdú líniu, e, veľmi tvrdú, nazývajú to až príliš červená línia, hlavne sa to týka článku 6, chcú tam určitú výnimku. Je to dosť delikátny moment, ktorý sa týka tohoto bodu a tu očakávame ešte aj ďalšie ťažkosti práve v súvislosti s tým, či sa nám podarí dohodnúť sa na znení tejto smernice. Takže prebiehajú tu rokovania na, v troch líniách a hľadáme riešenie, aby sme práve poukázali na to, aký máme my mandát v Európskom parlamente, akú filozofiu zastávame a že sa musíme vyhnúť mnohému z toho, čo by chcelo rozptýliť, rozriediť celý tento prístup. A uvidíme na budúcom zasadnutí, to bude v júni, myslím, že 6. Tam už predpokladáme, že sa budeme celkovo venovať e, tejto smernici o oznamovaní. A verím, že do ukončenia bulharského predsedníctva sa nám to podarí uzavrieť. Hlavne ten najcitlivejší bod je článok 6 e, a to sú oceky 2 až 5. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu zo strany všetkých kolegov aj asistentov v tejto fáze trialógov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz je tu správa o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám celkom dobré správy. Dosiahli sme dobrý pokrok na poslednej schôdzi eh, od posledného zasadnutia výboru a niekoľko tém teda bolo schválených. Takže sme sa dohodli s radou na téme updateov, eh, o tom, ako má byť vlastne zložená cena. To bola jedna z tých uh, ťažších tém. Dohodli sme sa tiež na tom, e, teda na článku 12 odsek 5. Tam ide o ukončenie v prípade porušenia zmluvy alebo o drobných nedostatkoch. Takisto sme sa dohodli článok 12.5. Aha, to tu mám dvakrát, to bolo také intenzívne, že som si to rovno zapísala dvakrát. Dohodli sme sa tiež aj na lehote realizácie, dohodli sme sa na dvoch rokoch a troch mesiacoch. E, pôvodne sme hovorili o e, jednom roku, teda rada chcela 3 roky 12 mesiacov alebo také niečo. E, takže myslím, že sme dosiahli celkom dobrú dohodu. Dosiahli sme veľký pokrok, e, pokiaľ ide o dáta ako protislužbu. Dohodli sme sa na tom článku, tam už len to úvodné ustanovenie treba prispôsobiť. Dosiahli sme dobrý pokrok aj pri definícii kompatibility a interoperability. Dohodli sme sa na obsahu Komisia mala úlohu predložiť nám návrh textu. Prišiel 14. maja, že som to podrobne nepreberala, takže neviem k tomu presne povedať, či s tým budem alebo nebudem spokojná. Uvidíme neskôr. Mm, dohodli sme sa mm, na tom, že pri ukončení zmluv, pretože táto otázka je aj v elektronickom kódexe diskutovaná, Dohodli sme sa teda, že sa dohodneme s kolegami z iných e, výborov, myslím, že výbor pre priemysel, e, aby teda nevznikli nejaké rozpory v tejto otázke. Je to veľmi dôležitá otázka, pretože rada e, samozrejme má od kolegov e, iné informácie o tom, čo sa schválilo alebo neschválilo, e, než máme my od našich kolegov. Takže sme povedali, že musíme sa na to ešte raz pozornejšie pozrieť, aby nedošlo k nejakým rozporom. Dosiahli sme tiež veľký pokrok, pokiaľ ide o zmluvy v, uzavreté v prechodnom období. Myslím, že aj na technickej schôdzke nájdeme zhodu. Ostávajú ale ešte otvorené otázky, o ktorých musíme diskutovať. A ide najmä o článok 14, právo na náhradu škody. Zatiaľ sme nenašli zhodu, takže tam sa ešte bude veľa diskutovať. A ešte sme nedosiahli zhodu ani v otázke o ten e, zakomponovaný software do e, produktov. Viete, že Európsky parlament povedal, že software, ktorý je zakomponovaný do digitálneho obsahu, sa má e, teda vyriešiť a tovary sa majú riešiť medzi tovarmi. E, rada chce, aby ten zakomponovaný tovar, tovar bol pri tovaroch a ja som teda vďačná za to, čo, že, že je pritom vždy e, Pascal Arimo, aby bolo jasné, že v parlamente sme jedného názoru, že ten zakomponovaný software je v digitálnom obsahu, aby teda nedošlo k nejakému rozdeleniu medzi nami, pretože to je jedna z takých dosť e, náročných otázok a je to aj jedna červená línia pre parlament. E, potom sú tam zmeny pravidel článku 20, o tom sa ešte diskutuje Mm, predložili sme 5 návrhov. Jeden z 5 návrhov sa vyriešil cez texty článkov, avšak e, rada chcela, aby sme sa stali všetkých piatich a my sme povedali, že nie, môžeme teda výsť trochu v ústrety, máme tu prioritizáciu, ale nemôžeme sa vzdať všetkého v článku 20, pretože to by nebolo dobré a otvorená je ešte aj teda úroveň harmonizácie, stupeň harmonizácie, hoci som teda skonštatovala, že e, zástupca rady v poslednom čase častejšie používa to slovo, ktoré teraz neviem nájsť. Teda cieľená harmonizácia Čiže už nie je minimálna harmonizácia, ale cieľená. Zdá sa, že v rade dochádza k pokroku, ale ešte to musíme preveriť. Zatiaľ je to len taký dojem. Ešte sme o tom poriadne nediskutovali, pretože sme povedali, že samozrejme, že to pre parlament bude závisieť aj od toho, či e, budeme môcť zachovať plnú harmonizáciu a aký bude aj stupeň práv spotrebiteľov, to tiež musí byť na vysokej úrovni a to je jedna z otvorených otázok. Ďalšia schôdza ešte nie je naplánovaná. Hľadáme ešte termín v júni, zatiaľ sa nám ho nepodarilo nájsť, pretože samozrejme harmonogramy, kalendáre rôznych dotknutých osôb sú veľmi nabité. A, takže Pascal Askelfos Axel Foss a ja sa musíme zhodnúť, čo už tiež nie je jednoduché, ale aj rada. Naše návrhy rada nemohla e, prijať. Zase návrhy rady nevyhovali všetkým nám trom. No ale určite dosiahneme aj tu nejaký pokrok. Ďakujem pekne. No, bla, prajem vám veľa šťastia pri hľadaní dátumu. No a prajem vám aj veľa šťastia v ďalších rokovaniach. Takže toľko správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach a môžeme teda začať s našou diskusiou o balíku stratégie verejného obstarávania, konkrétnejšie e, kompromisné návrhy. Tam je spravodajcom Carlos Coelho. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička kolegyne a kolegovia, čo sa týka strategického balíka pre verejné obstarávanie 100 43 pozmeňovacích návrhov bolo celkom predložených a podarilo sa nám e, vypracovať 17 kompromisných návrhov, takmer e, všetky s podporou štyroch politických skupín. To zohľadňuje e, všeobecný konsenzus politických skupín, pokiaľ ide o výzvy verejného obstarávania. Chcem poďakovať úsiliu a príspevku štyroch politických skupín, vďaka čomu sme sa dopracovali k tým 17 pozmeňovacím kompromisným návrhom, ktoré teda podporili politické skupiny. Je to prejavom e, záujmu e, o celý politický rámec a výzvy verejného obstarávania v Európe a ide aj o zlepšenie e, celého procesu. Tieto kompromisné návrhy zlepšujú celý text a sú tam aj určité obavy, ktoré vyjadrili isté členské skupiny. Ešte e, chcem vyzdvihnúť, že parlament je nespokojný s rýchlosťou, ako mnohé členské štáty transponovali smernicu z roku 2014 a voláme teda po rýchlom završení transpozície bez ďalšieho meškania. To je kompromis 4. Ďalej je tu potreba je potreba, aby Európska komisia lepšie organizovala eh, príručky usmernenia pre členské štáty v tomto rámci verejného obstarávania. Takže prístupnejším eh, spôsobom aj eh, takým použiteľnejším a to všetkým predkladateľom. Regionálna, lokálna úroveň tiež musí mať nástroj, ktorá, ktorý doplní lokálnu regionálnu stratégiu, to je kompromis 6 potom je tu potreba extenzívne využívania inovatívneho obstarávania, e, aby tam bol e, inteligentný, zelený, inkluzívny rast, aby sa zohľadnila, zohľadnilo obehové e, hospodárstvo, to je kompromis 7.8. Ďalej je významné využívať kvali- kritéria kvality a treba povzbudiť zadávateľov, aby uplatňovali aj iné kritéria než len uh, najnižšiu cenu, to je kompromis 9, uh, e, by sa e, zohľadňovala aj sociálna dimenzia, potom ďalej práva osôb s postihnutím, kompromis 1 za 12, 6, význam prijatia Európskeho kódexu, etického kódexu pre verejné obstarávanie kompromis 12. E, ďalej význam účasti malých a stredných podnikov na tendroch, e, ak je možné podporiť konkurenciu a súťaž na trhu bez toho, aby sme teda záviseli na jednom dodávateľovi. Mm, to je kompromis 14. No a potom aby tak zadávateľia aj dodávateľia sa snažili pracovať národné plány a zlepšenie e, zručnosti všetkých, ktorí sa podielajú v rôznych fázach e, tohto procesu. Obstarávanie to je kompromis 16 a takisto kurzy Európskeho práva verejného obstarávania na právnických fakultách, kompromis 17. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz tieňoví spravodajcovia a Mark Tarabela za SAD. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, som veľmi spokojný e, s tými 17 kompromismi, ktoré navrhuje spravodajca Carlos Coelho v podstate naše mm, vyjadrenia z našej politickej skupiny boli zhodené e, v znení úloha, ktorú zohráva verejné obstarávanie ako strategický nástroj pre udržateľný rozvoj a sociálnu inklúziu, no, musíme poutovať eh, dĺžku e, transpozičného procesu v členských štátoch e, smernice z roku 2014. Nie je to uspokojivé. Tretí bod, e, vyzdvihnúť význam uplatňovať najvýhodnejšiu ekonomickú e, ponuku, ale brať do úvahy ekonomické, ekologické a sociálne aspekty. Potom je tam význam cirkulárne e, obeho hospodárstva, integrácia, transparentnosť a integrity v procese verejného obstarávania. Takže chcem ešte raz poďakovať e, spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. Tiež ďakujem za vynikajúcu spoluprácu so spravodajcami politických skupín, pretože podľa mňa sme vypracovali silnú správu, ktorá má silné a vyvážené posolstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A za EKR Lady Luban. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať e, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom e, za vynikajúcu prácu na týchto kompromisných návrhoch. EKR môže podporiť kompromisy, najmä tie, ktoré zohľadňujú význam profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. A to bolo našim hlavným cieľom Myslíme si, že zlepšenie, profesionalizácia otvorí trhy aj malým a stredným podnikom a bude to nákladovo efektívnejšie pre lokálne a národné e, orgány, pretože to odbúra potrebu platby e, naozaj vysokých poplatkov konzultantov a tieto dodatočné zdroje sa budú môcť použiť na projekty a nie na papierovanie. Takisto sa zlepší efektívnosť a e, zabezpečí sa transfer zručnosti a poznatkov Myslím si, že je to naozaj prínosné pre všetkých, takže e, keď sa e, približíme k prijatiu tejto správy, musíme mať na pamäti aj to, že treba monitorovať implementáciu, aby naše myšlienky sa pretavili aj do praxe. A ešte raz chcem poďakovať všetkým a teším sa na prijatie tejto správy. Ďakujem pekne a za Alde pán Salimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Kolejovi za vynikajúcu prácu, ktorú na tejto dôležitej veci odviedol v dobrom duchu kompromisu. To sa ukázalo na schodcach tieňových spravodajcov. Môžeme podporiť, po, potvrdiť, že ALDE podporí všetkých 17 dohodnutých kompromisov text, o ktorom budeme hlasovať na ďalšej schôdzi výboru, je vyvážený, vysvihuje potrebu zlepšiť prístup k verejnému obstarávaniu pre malé a stredné podniky, význam verejného obstarávania pre celú ekonomiku EÚ a potrebu presadzovať lepšiu implementáciu, implementáciu zmeny z roku 2014, čo je kľúčom k e, otvoreniu ďalšieho potenciálu verejného obstarávania. Bolo to, bola to veľmi dobrá spolupráca, sme spokojní s výsledkami aj s procesom. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. A za Gue Denizio. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi nudný, budem opakovať to, čo povedali už predrečníci. Ja som mal dve priority. Jedna bola pozícia malých a stredných podnikov, čo je dobre zohľadnené v tých kompromisoch. A druhá vec je, že je tu dosť veľa nedorozumenia na národnej úrovni, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a novú smernicu nekladie sa dostatočná pozornosť e, tomu tým pákam, ktoré tu sú, aby sa uplatňovali aj iné kritéria, než len najnižšia cera. A to je, myslím, že tiež dobre zohľadené v tej správe. Takže som veľmi spokojný s prácou spravodajcu na všetkých kompromisných návrhoch. Bolo to naozaj vo veľmi pozitívnom duchu medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami, takže myslím si, že smerujeme ku veľmi dobrej kompromisnej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem. A za zelených pán Šoltes, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Ja chcem poďakovať pánovi Koeliovi za vynikajúcu prácu, ktorú urobil na tomto spise a myslím, že sa zhodneme na všetkých týchto 17 kompromisoch. Nie je to malé číslo a je to dôležitý E, počet na zlepšenie tohto textu. Kompromisné e, návrhy obsahujú všetky dôležité témy v oblasti verejného obstarávania, aby sme mali efektívnejšie verejné, verejné obstarávanie. Je to samozrejme dôležitý nástroj v boji proti korupcii a je proti organizovanému zločinu. A naozaj to závisí od systému implementácie tejto novej smernice v domácej legislatíve v členských štátoch Eh, treba viac času venovať tomu, aby sme primeli členské štáty k tomu, aby naozaj uplatňovali celú škálu možností, aby sa zohľadňoval nielen trh, ale aj sociálne práva, environmentálne aspekty. To je dobré pre celé hospodárstvo a môže byť takto verejné obstarávanie naozaj dobrý nástroj na zlepšenie nielen hospodárstva, ale ďalších dôležitých eh, tém pre spoločnosť. Preto je kľúčovým momentom pre Európsky parlament aj v budúcnosti sledovať, čo sa udeje v tejto oblasti verejného obstarávania a naozaj dúfam, že aj v ďalšom vládnom období e, bude opäť príležitosť hovoriť o tom, e, dávať Európskej komisii návrhy, aby zásadne posúdila efektívnosť a účinok verejného obstarávania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a za komisiu pán Tomás Pormas, nech sa páči. Dobrý deň. Chcem poďakovať pánovi Kojovi a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu na tomto spise. Naozaj je tu veľký, veľký stupeň kompromisu. Sme veľmi spokojní s tým kompromisom a no, posolstvo je také, že návrhu správy, aj v kompromisných návrhoch je to dobre zohľadnené. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A hlasovať o správe na výbore budeme počas našho nadchádzajúceho stretnutia v júni. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďalším dokumentom sú práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave kde máme preskúmanie pozmeňujúcich návrhov a spravodajca je pán Denis de Jong. Ďakujem veľmi pekne, Anelin. Myslím si, že sme absolvovali prvé stretnutie s tieňovými eh, spravodajcami v dobrom duchu. To prebehlo včera k tejto správe. Je to legislatívne stanovisko, a je to o to komplikovanejšie, že sa e, musíme sústrediť na vysokú kvalitu práce, ktorú predkladáme. V prvom rade, keď e, sme absolvovali už predchádzajúce diskusie v tomto e, výbore, musíme si uvedomiť, že my sme výborom, ktorý má chrániť práva cestujúcich v železničnej preprave. To je náš mandát, to je naša povinnosť. A keď nevyšleme eh, jasné stanovisko o našej pozícii výboru pre dopravu, tak si nebudeme plniť naše povinnosti. A takisto, eh, samozrejme, môžem byť prítomný počas trialógu, môžem eh, sledovať, čo sa tam deje, ale znamená to, že musíme sa postaviť na stranu obrany práva cestujúcich pretože diskusie na výbore pre dopravu sa zameriavali e, iným smerom a skôr hája záujmy prepravných spoločností. Mali, my by sme naopak mali prizvukovať e, práve práva cestujúcej verejnosti. A to by sa malo odraziť aj v našom konečnom stanovisku a e, malo by to vplývať aj na diskusie vo výbore pre dopravu. A tým spádom môžeme zvýšiť aj vplyv tohto výboru na práva cestujúcich v železničnej preprave. O čom sme hovorili e, včera, je, že to prináša zo sebou určité obmedzenia, ale o tom nebudeme hovoriť. Môžeme do nekonečna hovoriť o opodstatnení a e, predkladať nekonečný sled pozmenujúcich návrhov. A nebudeme už viac strácať čas a pozmenujúcimi návrhmi a braním do úvahy stanoviska ostatných výborov. Proste tam dáme naše stanovisko a budeme sa snažiť presadiť do konačnej eh, verzie. Eh, eh, ja som vypracoval 27 kompromisných návrhov a včera sme boli schopní prejednať niektoré z nich, aj keď mnoho ich ostáva ešte nedoriešených. Ehm, mm, otázka je, či si vyberieme veľmi široký záber pôsobnosti, alebo iba to, e, čo e, bude zahrňať napríklad aj metro, alebo podzemky, alebo historické električky, kde môžu príjmať členské štáty výnimky. v prípade väčšiny práv, ale nie v prípade všetkých práv. A takisto sme hovorili o probléme kedy máte železničnú prepravu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere na území nečlenského štátu EÚ. To je takisto problematické, ale snažíme sa zistiť, akým spôsobom to môžeme vyriešiť, ale myslíme si, že e, rozsah by mal pokrývať akúkoľvek e, železničnú prepravu v Európskej únii. A takisto e, sme stanovili veľmi dlhý zoznam článkov pre implementáciu e, v závislosti od komisného návrhu a vyplýva to aj z mojej správy, že sme mali dobrú výmenu názorov k tejto téme a ten e, text, ktorý sa týka práv pasažierov, by sa mal implementovať po väčšine prípadov s výnimkou osobitných kategórií na národnej úrovni. Hovorili sme s Vaskosom, myslím si, že aj v tomto prípade nájdeme e, dobrý e, kompromis. No a samozrejme aj lístky a akým spôsobom môžeme zlepšiť eh, situáciu aj v teréne, aby ste zistili, aby ste mohli získať aby ste mohli získať kombinovaný eh, lístok a aby ste sa mohli dovolať eh, svojich práv, aj keď si kupujete dva oddelené lístky v rámci dvoch železničných spoločností. Našim eh, želaním je vyplniť medzery, ktoré v súčasnosti existujú v právach cestujúcich a eh, teším sa na ďalšie stretnutie s teňovými spravodajcami, ktoré prebehne budúci týždeň. Myslím, že sa odohrávajú eh, v dobrom duchu a myslím si, že sa nám podarí uspokojiť všetkých, respektíve veľkú väčšinu názorových stanovisk všetkých skupín. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a za EPP a pani Tún, ale Pascal ju nahradí, ak sa tom pochopil správne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Tún nemohla e, dnes prísť e, do Bruselu, no, posiela svoje ospravedlnenia a požiadala ma, aby som ju nahradil v tejto diskusii e, dnes ohľadom práva a povinnosti cestujúcich železničnej preprave. Pani Tún je presvedčená aj o tom, že spoluspravodajca pán e, Denis de Jong prejde s dobrým a vyváženým textom, ktorý zoberie do úvahy e, tak e, životné záujmy práv cestujúcich a zároveň, ktoré budú zabezpečovať dobrú prepravu e, v Európe. E, vyjadrila sa k trom pozmeňovacím návrhom e, podľa názoru pani Tun. Prioritou číslo 1 výbor IMCO by mal pracovať na posilnení práv cestujúcich s telesným postihnutím a so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou E, trojdňová notifikačná e, povinnosť e, a žiadosť o asistenciu je príliš dlhá a nemala by sa vzťahovať na železničnú dopravu. A zároveň by sme mali dať väčšiu flexibilitu menším železničným stanicám, ktoré obsluhujú do 10 tisíc pasažierov denne. A dokonca aj tie stanice, ktoré nemajú stálych zamestnancov, by mali dokázať obslúžiť takéto prípady bez predchádzajúcej notifikácie. A samozrejme tieto služby by mali byť dostupné zadarmo a bezbariérovým spôsobom. E, ďalšia e, priorita pre pani Tún je prístup k dátam, e, kde môžeme realizovať plný potenciál trhu Nemali by sme teda dovoliť situáciu, kedy prevádzkovateľ e, sa e, zdržiava a neposkytuje informácie o, mm, o cenách konkurencie a zadržiava svoje vlastné údaje e, pred internetovými platformami. To zvýš- to samozrejme sú dôležité informácie tak pre pasažierov, ako aj pre predajcov lístkov, e, pretože to umožní predajcom zozbierať e, údaje o všetkých možných spojoch a spojeniach. Ďalšie kroky treba podniknúť e, v oblasti zvýšenej transparentnosti v sektore, a ktoré v konečnom dôsledku povedú aj k lacnejším lístkom pre pasažierov a zavedie to oveľa konkurenčnejšie ceny a konkurenčnejšie prostredie. Tretou prioritou pre pani Tún je e, povinnosť ponúknuť kombinované lístky, kedykoľvek takáto možnosť existuje a e, a to je samozrejme operované jednou entitou e, napríklad e, bukovacími portálmi a e, malo by to uľahčiť e, cestovanie. Pani Tún takisto podporuje všeobecnú klauzulu, ktorá navrhuje zakázanie akékoľvek zlé nakladanie a takisto aj vypustenie princípu o zákaze brať bicykle na na palubu. A dúfame, že tento text bude vyvážený. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SAD pani Lucy Anderson. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi, eh, ktorý začal Eh, vo veľmi pozitívnom duchu eh, včera a myslím si, že počas tohto eh, stretnutia sa vyjadrilo veľké množstvo ľudí. Samozrejme vítame dobrý vzťah spravodajcu k rozsahu pôsobnosti a myslím si, že sme predložili veľmi ambiciozne pozmeňovacie návrhy, čo sa týka rozsahu, pretože ako výbor IMKO to bude pokračovať. Predovšetkým v rámci teritoriality aj keď kvôli tomu vzhľadom na obmedzenia, európskej, eh, obmedzenia európskeho práva súhlasím s tým, že pán De Jong eh, bude musieť zohrať významnú úlohu eh, v rámci diskusí na výbore TRAN takže dúfame, že všetky dokumenty sú dávané k dispozícii zo strany kolegov eh, a členov vo výbore pre dopravu. Takže každý z nás eh, bude mať prístup eh, k plným informáciám a musíme samozrejme myslieť aj niekoľko krokov dopredu a predpokladať, že pokiaľ tam bude nejaký problém, ale dúfame, že nie, ale musíme si pozrieť, aké máme možnosti aby sme veľmi dokázali uchrániť a musíme sa sústrediť e, na verejný záujem. To je práve to, čo verejnosť veľmi dobre chápe a rozumie. A takisto chceme aj podporiť komisiu v ich práce, pretože to bolo s napätím očakávané v rámci tejto revízie a sme radi, že to máme k dispozícii. Čo sa týka ostatných bodov, nebudem opakovať to, čo už e, odznelo, ale takisto je tu ďalšia oblasť, kde tento výbor môže prispieť svojou znalosťou, je presadzovanie práv cestujúcich. Takže e, na obidvoch výboroch moja skupina predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov k tejto téme a ktoré sa vzťahujú na jednotlivé smernice, ktoré sme tu veľmi obšírne prediskutovávali. A mám určité obavy a viem, že je to nesmierne zložité, ale ak by Denis mohol mať čo najviac stretnutí, pretože sme dosiahli dobrý pokrok e, včera a pokryli sme dva alebo tri problémy. A vždy si hovoríte, ale nie, sú tu predsa ešte ďalšie iné dôležité témy. Takže mm, Ďakujem všetkým a teším sa na dobrý výsledok k tomuto dokumentu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a potom za EKR pán Sulík, ktorý tu dnes nemohol byť, ale požiadal mňa, aby som prečítala jeho stanovisko v jeho mene. Takže v prvom rade e, e, by sa chcel poďakovať kolegom za promptnú spoluprácu, zvlášť spravodajcovi, e, ktorý už poskytol návrhy kompromisných pozmeňovacích návrhov. E, bude schopný podporiť väčšinu z nich, avšak e, chcel by zdôrazniť niekoľko bodov, e, ktoré mu ležia na srdci. V prvom rade by chcel počerknúť, že práva cestujúcich v železničnej preprave musia byť primerané. Je to vždy cestujúci, ktorý platí za e, dopravu, a mala by to byť aj záruka, že za čo vlastne pasažier je ochotný platiť a za čo nie. E, samozrejme, čím väčšie práva, tým väčšie náklady pre železnicu a v konečnom dôsledku tým väčšie náklady pre e, cestujúcich a zvažuje návrh e, výboru o kompenzáciu a myslí si, že je uspokojivý. Takisto si myslí, že môžeme sa zhodnúť, že čo potrebujeme najviac je e, funkčný železničný trh v Európe podobný ako máme napríklad e, v leteckej doprave. A chcel by poukázať e, na svoj pozmeňovací návrh 166, pretože ho považuje za kľúčový pre lepšie fungovanie európskych železníc pretože dnes môžeme kupovať kombinované lístky prostredníctvom internetových predajcov tak v EÚ ako mimo EÚ. A škoda, že nemáme pre železničnú dopravu podobnú eh, podobnú e, ako v leteckej doprave. Keď si pozriete kajak.com a chcete sa prepraviť z Paríža do Bratislavy, tak nájdete možnosti, máte tu možnosť e, rezervácia, môžete si letenku kúpiť. Avšak keď sa pokúsite o niečo podobné, o železničný lístok, je prakticky nemožné kúpiť si ho online e, je veľmi ťažké nájsť takého predajcu, ktorý vôbec dokáže nájsť tú cenu. Dôvodom je neochota verejných poskytovateľov eh, železničnej prepravy spolupracovať eh, so súkromnými konkurentami pri predaji lístkov a pri predaji kombinovaných lístkov. Preto vníma riešenie ako vo forme povinnej intero, eh, interoperability a E, vymienianie si údajov e, v reálnom e, čase ktoré by boli k dispozícii aj predajcom leteckú. Myslí si, že však správa ide správnym smerom a teší sa na kompromisné návrhy v prediskutovávaných častiach. Avšak pozmeňovací návrh 166 je veľmi dôležitý pre ňoho a bude znamenať pre ňoho aj ten bod, či sa rozhodne zahlasovať za správu alebo nie Ďakujem veľmi pekne. A potom za ALDE pán, pán Faltimer. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, v prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za všetku prácu, ktorú odviedol a za návrh kompromisných návrhov. Včera sme mali naozaj veľmi dobrú diskusiu a myslím si, že prebehla dobrá dohoda eh, na jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ktoré predložili jednotlivé skupiny a prišli sme s dobrými výsledkami. A je veľmi dôležité, aby sme mali eh, a vyslali jednoznačný signál a síce, že mám dva body, ktoré sú veľmi dôležité pre diskusiu. A jeden súvisí s rovnováhou, ktorá je potrebná pri záležitostiach z Vismajor, pokiaľ sa vyskytnú napríklad nepriaznivé poveternostné podmienky a čo budeme robiť s kompenzáciami za oneskorenia, respektíve za zrušené vlaky. Povedal by som, že sa musíme držať komisného návrhu v tomto prípade, avšak musíme sa zbaviť tej klauzuly o vis major, pretože vidíme napríklad pri leteckých pasažieroch je, že sa musia prekúsať veľkým množstvom legislatívy, kým sa dostanú ku kompenzácii. Avšak e, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme tu čelili nejakej právnej neistote. Môžeme si samozrejme povedať, že nemôžno žiadať o kompenzáciu, keď bude snežiť, avšak e, Musíme zabezpečiť, aby to, tieto kompenzácie pokrývali dostatočnú škálu e, udalostí, tak e, aby spoločnosti nemohli nariekať. Musíme prichýsť s lepším vyvážením, s lepšou rovnováhou e, pre bod, kde sa hovorí o vis major v komisnom návrhu. A teraz by som sa obratil na komisiu. Chcel by som im položiť otázku. Boli predložené určité pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkali možností eh, v komisnom návrhu, ktoré dávajú možnosť členským štátom stanoviť výnimky pre prímeskú dopravu. Ale vidíme, však, že nariadenie sa nevzťahuje na eh, ľahké železničné systémy, ako je napríklad metro. Eh, mohla by to komisia potvrdiť, pretože v Holandsku prebieha veľká diskusia o eh, metre, mm, o ľahkých železniciach, ktoré majú mať výnimku. Mohli by sme zo strany komisie dostať vysvetlenie, pretože to by nám určite pomohlo prísť s dobrým kompromisným návrhom. Takže každopádne ďakujeme tieňovým spravodajcom a spravodajcovi, pretože si myslím, že sa uberáme správnym smerom. A za zelených e, Julia Reda a myslím, že pán Šoltes bude odpovedať na to. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za slovo. E, musím sa ospravedlniť za pani Redu, bohužiaľ e, nemôže sa zúčastniť našeho stretnutia, keďže sa zúčastňuje na stretnutí tieňových spravodajcov. Chcel by, som, chcel by som sa poďakovať pánovi De Jongovi za prípravu správy a za zobranie do úvahy aj na pozmeňujúce návrhy zelených. Myslím si, že toto by malo povieť k trhu, ktorý bude mm, priateľskejší k cestujúcim a, a pre ľudí so zdravotným postihnutím a zníženou mobilitou. Pani Reda eh, by vás chcela eh, vyzvať, aby sme ostávali ambiciozni, keď hovoríme o železničnej doprave. Chýba nám prepojenie eh, cezhraničnú dopravu. Ostáva to stále na akýchsi gentlemanských dohodách jednotlivých železničných spoločností preto zlepšený predaj lístkov zo strany komisie je dobrý, avšak myslíme si, že by malo byť to povinné. Musíme takisto zabezpečiť, e, že sa nebudú poskytovať iba tzv. surové údaje, ale musíme naozaj sprístupniť e, cezhraničné cestovanie. A to znamená, že tieto dáta budú dostupné v reálnom čase. Pani Reda by chcela zdôrazniť e, dôležitosť E, riešenie týchto sporov povinné a, a takýto vzťah e, musí riešiť aj, ako to bude možné technicky. Navrhuje preto nový, člen, nový článok 10a, ktorý bude e, obsahovať cestovné informácie v systémoch a ktorý definuje takisto aj podmienky, na základe ktorých železnica musí sprístupňovať tieto údaje tretím stranám. Ak nebudeme definovať tieto podmienky, ale nesmieme sa spoliehať na e, systém železničných spoločností, že budú naozaj tieto údaje poskytovať e, tretím stranám. Takže pani e, Reda by chcela podporiť ciele, ale uh, bolo by dobré, keby sme podporili tejto pozmeňovacie návrhy. Ďakujem vám teraz pani Kamod. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko e, ďalších pozmeňovacích návrhov. E, je to nesmierne dôležité práve e, s ohľadom na ďalšiu digitalizáciu a je veľmi dôležité, aby e, to bolo prínosné e, k cestujúcim. A samozrejme, e, zvlášť pre cestujúcich, ktorí sa týka železničnej dopravy. Tam sú veľké otázky. Je naozaj, naozaj ťažké nájsť spojenie medzi Prémami a Angulem napríklad. A nebolo možné napríklad si e, zarezervovať celú e, cestu naraz. Je to možné urobiť si rezerváciu v Nemecku, ale nebolo možné túto rezerváciu e, zrušiť a samozrejme vo Francúzsku hrozili štrajky a nebolo možné tú cestu dokončiť. A samozrejme možno očakávať kompenzáciu zo strany francúzských železníc, ale nie zo strany nemeckých železníc, pretože tie, uh, tie vystavili lístky, ktoré boli spotrebované. Toto sú veci, ktoré musia byť zmenené v Európskej únie, uh, tak uh, aby tá celá cesta bola vnímaná ako jedna cesta. Takisto je nesmierne dôležité, aby práva cestujúcich pri oneskoreniach a pra, čo sa týka práv e, ľudia s obmedzenou e, mobilitou alebo s telesným, respektíve zdravotným e, postihnutím boli zobrané do úvahy a takisto aj kompenzácie pri napríklad stratenej batožiny Podobne ako pán De Jong považujem za polutovanie hodné, že e, neboli zohľadené všetky pozmeňovacie návrhy, e, pretože niektoré veci neriešia tie články tak, ako sú navrhnuté v komisnom e, návrhu. Preto by bolo vhodné v prípade kompenzácií škôd, napríklad pri závažnom telesnom zranení, mali by tam byť vyslovene spomenané pretože 157 tisíc eur a táto kompenzácia je všetko len neprimeraná. A myslím si, že e, mŕtvý človek alebo smrť človeka e, je hodná viac ako takejto kompenzácii, e, pretože to ovplyvní celú rodinu a môže ju to ovrhnúť do nešťastia. A preto by som si myslela, že tu by sme to tiež e, mali prispôsobiť, ale to e, nám nebolo umožnené, pretože o tom sa komisia vôbec e, nevyjadrila. No, ale myslím si, že to bude absolútne potrebné. Uh, Boli tu ešte nejaké otázky, zrejme aj na komisiu, takže dám slovo pani Gotthard. Poprosíme mikrofón, rečnička. Nemá zapnutý mikrofón. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem aj za diskusiu. E, naozaj tých e, pozmeňujúcich návrhov bolo dosť. Vidím, že e, veľmi vážne pristupujete k tejto téme, leží vám na srdci teda pohodlie občanov pri cestovaní a tiež máme záujem o to, aby e, tá nová verzia materiálu tohto nariadenia teda bola čo najkvalitnejšia. V krátkosti mi dovolte reagovať. Pokiaľ ide o právnu otázku, ktorá tu odoznela, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a ďalej ľahké metro, regionálne dopravné služby, a ako sa toto rieši v našom súčasnom texte a v návrhu. Naozaj, prvú, kde sme v článku, pardon, áno, v článku 2 mali e, príslušné zmienky, tak tak e, bol tu náznak e, odkazu na tú predchádzajúcu smernicu 95 ale mm, potom tu bol odkaz na smernicu z roku 2012, teda lomeno 34. Ďalej odsek 2 hovorí o tom, že je tu e, vzťah ku udelovaniu licencií, takže všetká železničná doprava, ktorá je licencovaná, spadá do tohto rozsahu pôsobnosti. Takže členské štáty Niektoré teda takto poviem. Niektoré poskytujú licencie aj na prevádzku e, tzv. ľahkých vlakov, ale keď sa pozrieme na fakty, tak to nesúvisí len s udelovaním licencií, ale ide o služby, ktoré sa poskytujú v celej únii. Či už zo strany jednej alebo viacerých železničných spoločností. A takže sú tu mestské alebo prímestské. služby dopravné. A vieme, že pre niektoré štáty bolo dosť e, náročné rozšíriť toto, keď e, sa uplatnia príslušné výnimky, ale samozrejme chceme to uplatniť aspoň pri cezhraničnom cestovaní v rámci únie, ale tam by nejaké výnimky už nemali byť povolené. Takže to sa týka rozšírenia pôsobnosti. Samotná formulácia e, obsahuje dosť veľa odkazov a to je troška komplikované z hľadiska čítania, takže pokiaľ by ste mohli prísť niečím, čo bude e, také povediac ľahšie stráviteľné, samozrejme sme tomu otvorení. Samotná technika, samotná metóda sa nakoniec nemení, pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy. Máme tu zmienku a odkaz na predchádzajúcu smernicu a teraz máme tu tie nové odkazy, tak ale všetko by malo byť v takom rozsahu pôsobnosti, e, čo umožňujú udelené licencie. Myslím, že aj bilaterálne to ešte môžeme diskutovať. Pokiaľ ide o tie priame cestovné lístky, v podstate prestupné lístky, tak tie môžem povedať, že tu je ťažko hľadať uspokojivé riešenie. Chcem poukázať na to, že prečo náš návrh vyzerá tak, ako vyzerá momentálne, pretože je tu aj ten iný rámec, ktorý sa týka balíka železníc a tam sa hovorilo tiež o vydávaní priamých cestovných lístkov, ale nikto nemôže byť nutený k tomu, aby vydával takéto priame cestovné lístky a Nakoniec ešte v roku 2022 ťažko predpokladať, či to bude dostatočne uspokojivé z hľadiska toho, ako sa bude vyvíjať trh. Takže e, preto sme to v tomto kontexte nezahrnuli. A pokiaľ ide o to ostatné, sme veľmi radi, že ste naozaj pokročili v tomto materiáli a vidím, že váš hlavný záujem je na strane cestujúceho a vidím, že ste zohľadnili aj aspekty, ktoré sme navrhovali my pôvodno, v pôvodnom našom návrhu aj v súvislosti s, e, so železničnými spoločnosťami. A pokiaľ ide o aspekt určitej neistoty, tak chcem pripomenúť ešte raz, že pokiaľ ide o definíciu, čím je presnejšia, tým lepšie. A e, nakoniec, ale bol to aj návrh zo strany spravodajcu, že by sa to mohlo vypustiť, ale členské štáty sa celkom jasne vyjadrili, že by to tam malo byť, ale v obmedzenej miere, aby sme sa e, vyhli e, nejakým rozsiahlým judikatúram. A teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, či pán spravodajca si želá niečo doplniť. Áno, chcem len reagovať v rámci diskusie veľmi stručne. Je to skôr procedurálny postreh. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, je veľmi dôležité vedieť, aký postoj komisia zaujala. Čiže popracujeme na tom ešte spoločne so sekretariátom výboru IMCO. a, a naozaj chceme urobiť pokrok z hľadiska práv cestujúceho. Napríklad, keď si zoberieme nejakú stanicu metra tu v Bruselu, tak e, si predstavte, čo všetko je potrebné, ak má daný stroj teda fungovať, ak daný rušen má fungovať, alebo e, ak vôbec, nie, proste ako majú fungovať tieto stanice metra v Bruseli, Takže takto to poviem. Z právnej stránky to musíme najprv všetko pripraviť. Ale nevidím tu nejako mnoho problematických záležitostí, ale všeobecná zásada je tá, že by sme mali umožniť osobám s postihnutím e, umožniť rovnakú formu dopravu ako ostatným cestujúcim. Aby sme teda zminimalizovali rozdiely, to znamená, že, ako to je v návrhu komisie, že treba dlho napríklad čakať, kým takáto osoba dostane nejakú pomoc. Takže v tomto práve danej osoby by sme mali robiť pokrok. Určite je to všeobecná zásada, ktorá je prijatá a existujú aj príslušné dohovory, ktoré to podporujú. Ďalej, rozdiel medzi tým, čo môžeme urobiť v prípade vis major, nuž, keď príde na trialog, tak e, nakoniec príde chvíľa, že musíme ustúpiť. A cestujúci v železničnej doprave nemajú výnimky e, v prípade force majeure, teda vis major. Ak hovoríme o vyváženosti, tak je to troška zvláštne, keď začneme hovoriť o kompenzáciách, že by sme im nemali venovať až takú veľkú pozornosť, pretože vis major nie je zakomponovaný ako element do týchto právnych aspektov, ale na dobrovoľnej báze sa to dá, ale pri vysokorýchlostných vlakoch, pri expresných rýchlikoch tam to je. Takže myslím, že o tom musíme ešte podiskutovať. Je to aspekt praktického systému kompenzácií. A nakoniec v situácii, kde cestujúci ani neočakáva nejaké kompenzácie. Takže ak vypustíme vis major túto klauzulu, tak e, sa potom nebude uvažovať o veľkých kompenzáciách pre cestujúcich. Môžeme vychádzať z toho. Ďalší bod, data sharing, zdieľanie dát. Myslím, že tu sa môžeme zhodnúť, že toto je dôležité, aby e, si mohli e, cestujúci zarezervovať svoje cestovné listky a potom je nutné, aby sa príslušné železničné spoločnosti podelili o dáta. Ďalej procedurálne aspekty. Včera sme sa zhodli na tom, že ešte nám zostáva jedno zasadnutie tieňových predstaviteľov a myslím, že to bude trvať ešte tak hodinku, aby sme si prešli e, všetky ostatné kompromisy, prebrali ich a môžeme sa potom sústrediť na niektoré konkrétnosti. Teraz budeme pracovať formou písomnej procedúry, Takže dnes, zajtra maximálne predpokladám, že všetky reakcie dostaneme a môžeme to uzavrieť. A nakoniec budeme sa venovať aj tým kompromisným návrhom, ktoré ešte tu neboli prediskutované. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a tým sme uzavreli túto tému. Takže na budúcom stretnutí sa bude hlasovať. To bude v júni. Takže znamená to, že môžeme prejsť k ďalšej téme. A to, touto témou je diskusia na tému Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019. Všetky oddiely. Ako viete, každý rok všeobecný spravodajca pre rozpočet z výboru Budge e, vysvetlí ostatným okolnosti celého postupu, ktorý sa týka budúceho roku. Tohto roku je s týmto spravodajcom pán Daniele Viotti a on sám vám poskytne určité vysvetlenia ohľadne toho, čo sa dá očakávať. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani, predseda, pani predsedajúca, a zdravím všetkých prítomných a ďakujem vám za to, že môžem prehovoriť na vašom výbore. Je veľmi dôležité, že takto prezentujem tieto zásady e, a informácie z nášho výboru v ostatných výboroch parlamentu. Je to dôležité aj z numerického hľadiska, z hľadiska čísel, aby nám všetkým bolo jasné, e, že čo jednotlivé čísla vyjadrujú. Dovolte mi teda, prosím, e, troška hĺbky e, viac vyjadriť, čo je za tými číslami. Teraz zameriam sa na niekoľko bodov, ktoré sa týkajú obsahu. Samotné posolstvo je také, že moja pozornosť, ako aj u predchádzajúcich spravodajcov, sa sústreduje na to, aby sme získali čo najvyššiu mieru podpory v parlamente pre mandát, o ktorý budem žiadať, aby som sa mohol zúčastniť na trialógu a zmierovacích rokovaniach. E, čiže nech tu nejde len o zhodu politických skupín, ale aj z hľadiska inštitúcií, aby to bolo jasné, teda e, pokiaľ ide o danú tému. Dúfam, že toto bude jediný krát, čo sa stretneme, či už formálne alebo neformálne. A potom mm, môžem pokračovať alebo môžeme teda spoločne pokračovať e, v práci na tejto téme. Bohužiaľ, eh, nemáme ešte k dispozícii eh, výsledok eh, toho, čo sa rozhodla komisia, takže 23. júna musíme mať k dispozícii pevné body, ktoré naša komisia zatiaľ mi však nedodala. Takže ospravedlňujem sa, ale musíme každopádne nájsť okamžitú e, dohodu, aby sme sa mohli e, posunúť ďalej. V prvom rade e, musíme vidieť, že v rozpočte bude samozrejme aj náležitá podpora jednotnému európskemu trhu, ktorá je najefektívnejší zvlášť pre tie ekonomiky, ktoré sa vytvárajú v digitálnej epoche. Tak, aby sme vedeli samozrejme garantovať tieto hlavné programy, ktoré naplňajú našu Európsku eh, úniu a je samozrejme správne potom eh, garantovať im aj náležité financovanie rovnako ako eh, garantovať ich prostredníctvom mm, rozpočtu, ale aj prostredníctvom ich podpory. Pretože práve podpora práv spotrebiteľov a záujem spotrebiteľov prierezovým spôsobom eh, by mala byť na srdci každej jednej európskej politiky. Tak ako garantovať aj primerané náklady eh, v roku 2018 a v roku 2019 eh, a potom aj v nasledujúcich rokoch musíme mať adekvátne náklady, predovšetkým v sektore výberu cla a investícií e, v rámci členských štátov a investícií do rozpočtu Európskej únie. E, preto potrebujeme adekvátnu harmonizáciu európskych e, politik. Myslím si, že toto sú tie hlavné prvky. No a záverom viem, že sme máme také trošku možno povrchné nahliadanie na tieto e, záležitosti, ale musíme zobrať predovšetkým do úvahy pilotné projekty, e, ktoré budú financované z rozpočtu na rok 2019. Pretože tak, ako sa to e, stalo takmer vo všetkých výboroch, aj zo strany našej inštitúcie musíme prezentovať také projekty, e, ktorá sú mimoriadné a mimoriadné vo svojej schopnosti inovovať. E, napríklad e, v našom prípade inovovať starostlivosť o zákazníkov, pretože to je nesmierne dôležité a majú prierezový dopad na ostatné odvetvia, ako napríklad na turizmus, Takže toto sú projekty, ktoré sú nesmierne dôležité. Ale zároveň chcel by som byť aj úprimný, pretože bolo by eh, hlúpe nehovoriť o tom v tejto eh, fáze. Vieme, že rozpočet, eh, ktorý máme k dispozícii, je obmedzeným rozpočtom. A samozrejme, bohužiaľ, nemáme k dispozíciu ešte konečnú sumu, ktorý bude rozpočet predstavovať. To si vyžaduje samozrejme zvýšené úsilie od jednotlivých e, výborov a e, vyžaduje si to dobrú spoluprácu so všetkými e, výbormi. No a vyžaduje si to aj zvýšené úsilie aj tak od vás, ako aj od ostatných výborov, aby si dobre stanovili priority, dobre stanovili tým pádom priority parlamentu a aby stanovili, ktoré nové projekty si zaslúžia e, dlhodobé investície. To sú také projekty, ktoré majú tú e, schopnosť e, byť trvácnými z dlhodobého hľadiska. Pretože Nemôžem samozrejme ísť na akýkoľvek výbor e, a pristúpiť v každom výbore, že všetky projekty e, budú financované, pretože takto e, nejde. Ale zvlášť treba uspokojiť tie prioritné potreby parlamentu pri vychádzaní v ústrety európskym občanom. Myslím, že Takže som vám dal odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Would... Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Salimovičovi. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a dovolte mi v prvom rade poďakovať pánovi Viotemu za to, že prišiel medzi nás a aby sme si s ním mohli vymeniť názory ohľadne toho, čo sa dá očakávať a na ktoré aspekty by sme sa mali zamerať z hľadiska vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa v súvislosti s rozpočtom na rok 2019, ktorý navrhuje komisia. Takže v náš výboru by som chcel počiatnúť nasledovné. Jednotný trh je už samotnou definíciou tohto trhu veľkým úspechom. V roku 2000, e, pardon, 92 až 2006 sme mali 2,2%, teda 233 e, miliard eur a nás proste vytvorilo sa 2,8 milióna e, pracovných miest a e, posilnila sa úloha kapitálu aj služieb a tak ďalej a tak ďalej. Vo svetle týchto informácií samozrejme musím povedať, že nie všetko je také rúžové, ako by sme si želali a máme na stole návrh komisie, tam sú uvedené aj časové limity a je tu návrh ktorý máme na stole, teda nasledované priority by sme mali práve zdôrazniť aj v rozpočte z hľadiska nášho výboru IMCO. Poprvé, hovorí sa o colnej politike. Colná únia je veľmi dôležitá. Z základného významu, ak má fungovať jednotný trh, ten môže fungovať iba vtedy, keď sa spoločne budú uplatňovať spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc. Colná únia ako aj vnútroštátne orgány musia fungovať jednotne, ale v tomto nás ešte čaká veľa práce, aby sme tento cieľ dosiahli. Členské štáty e, pomaly e, len presúvajú svoju pozornosť smerom k elektronickej spolupráci a zavádzaniu patričných modernizácií v elektronike v službách colných orgánov. Európska únia e, potrebuje znova prehodnotiť napríklad, či e, treba posilniť e, financovanie tejto oblasti, aby sme mali interoperabilné systémy IT. Po druhé, malé a stredné podniky, tieto sú chrbticou ekonomiky EÚ. Predstavovali nakoniec dve tretiny zamestnancov v rámci EÚ v nedávnej dobe a keď vezmeme e, do úvahy aj ekonomickú a finančnú krízu, ktorá začala v roku 2008, tak vieme, aký to mal dopad. A jednou z víziev je tu napríklad aj prispôsobenie sa novej realite elektronického obchodovania, e-commerce. A to súvisí aj s, s základným s kapitálom a tak ďalej. Takže e, Myslím, že e, návrh rozpočtu 2019 obsahuje adekvátne financovanie. Bod 3. Ochrana spotrebiteľa. Toto je vec, ktorou, e, ktorej vlastne čeli <coughs> teda toto čeli e, práve vplyvu elektronického obchodovania. A v krajinách EU 8% podnikov predáva aj cezhranične. Prečo? Pretože E, v podstate ale e, ľudia bežne neveria až do tej miery elektronickému obchodovaniu a preto treba venovať pozornosť ochrane spotrebiteľa a príslušná legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2019, napríklad e, zmluvy o predaji tovaru a to sa týka aj digitálnych fóriem predania. E, ďakujem ešte raz pánovi Jotimu, že prišiel e, na náš výbor, aby sme mohli prediskutovať túto tému. Ďakujem. Ďakujem. A ako tieňová spravodajkynia za EPP je pani Tuna, za ňu vystupí Pascal Arenov. Ďakujem pani predsednička. Pani Tun ma požiadala, aby som ju nahradil na dnešnej výmene názorov. V prvom rade vás srdečne pozdravuje, súhlasí ako sa uvádza v uznesení parlamentu o všeobecných zmeniach rozpočtu na rok 2019 z marca 2018, že e, budeme sa snažiť o konkurencieschopnosť, e, e, takisto malé a stredné poschodníky a E, výskum e, sú našim hlavným e, zameraním, takisto teda investície do inovácií, výskumu, aby teda vznikla európska ekonomika, ktorá bude konkurencieschopná na globálnej úrovni. Treba zopakovať, že Únia by mala urobiť viac na zlepšenie života svojich občanov teraz aj v budúcnosti. Pani Tún chce vyzvihnúť význam eh, jednotného trhu a ochrany spotrebiteľa. Je pevne presvedčená, že všetky finančné nástroje na podporu jednotného trhu a ochrany spotrebiteľa sú kľúčové v záujme únie eh, v rozpočte na rok 2019 by sme sa mali zameriavať práve na ne a mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek škrtom v týchto programoch, ktoré sú veľmi dôležité pre spotrebiteľov a podniky, najmä malé a stredné. Tieto finančné nástroje obsahujú aj pilotné projekty a prípravné aktivity, ktoré boli predložené výboru IMCO. Pani Tún by chcela vyzdvihnúť význam dvoch pilotných projektov, ktoré podporuje pani Tún aj ďalší poslanci. V prvom rade pilotný projekt na posúdenie údajných rozdielov v kvalite potravín predávaných na jednotnom trhu to prehlbí analýzu získaných výsledkov z testovania GRC, čo to znamená pre spotrebiteľov a výrobcov a ako by sa mala legislatíva uplatňovať eh, kompetentnými orgánmi efektívne a jednotne na jednotnom trhu. Po druhé, pani Vajderes má pilotný projekt na monitorovanie eh, neferového profilovania spotrebiteľov, a eh, prispôsobenia cien eh, leteckými spoločnosťami, nakoľko to teda používajú, ako to ovplyvňuje povedomie spotrebiteľov. Pani Tún žiada výbor rozpočet o podporu na tieto finančné nástroje, keď budú zvažovať všeobecný rozpočet EÚ na finančný rok 2019. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil za SAD, takže Ben Dalcen dostane slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade musím povedať, máme tu teda aj spravodajcu, čo je super. Mne sa naozaj nepáči tento každoročný postup s rozpočtom. Každý výbor je vo svojej vlastnej uh, Ehm, bunke uzatvorený, každý má svoje vlastné priority, samozrejme aj my, ale pre rozpočet ako celok to znamená, že spravodajca má v podstate len taký zoznam prianí na zvýšenie rozpočtu bez toho, aby sa seriózne diskutovalo o tom, kde je najväčšia hodnota za peniaze, kde treba čo škrtnúť. Takže z môjho pohľadu ja si myslím, že by sme mali mať silnejší rozpočet IMKO, ale myslím si, že ehm, by sa to malo zmierniť ehm, škrtmi v iných oblastiach rozpočtu, čo tu nemôžeme e, preberať. Musíme o tom diskutovať parlament ako celok, pretože inak budeme mať stále len rastúci rozpočet, čo nie je dobré pre EÚ vo všeobecnosti. No a čo sa týka IMCO, myslím si, že mali by sme na to nazerať, e, mali by sme sa snažiť o ambicioznejší rozpočet, jednotný trh pomáha e, hospodárskému rastu, daňovým poplatníkom, Eh, tak ako mnohé iné výdavky v EÚ to nerobia. Veľa budúcnosti závisí od toho, ako sa prispôsobíme digitálnej revolúcii. To by mala byť priorita v rozpočte, takisto spotrebitelia sú našim hlavným zameraním práce vo výbore a mala by to byť kľúčová horizontálna priorita v rozpočte, ako je Solvit. Eh, to je sieť spotrebiteľských cetier v Európe, to je dôležité. Som rád, že ste spomínali aj clo, pretože celný kódex je tiež kľúčovým nástrojom jednotného trhu, ktorý potrebuje riadnu finančnú podporu pri implementácii a vývoji mm, interoperabilných IT systémov. Zjednodušenie, lepšie presadzovanie solných postupov sú kľúčové v boji proti podvodom a môžu e, priniesť do rozpočtu vyššie prostriedky, ak to urobíme dobre. Takisto malé a stredné podniky, ktoré sú e, vlastne chrbtovou kosťou hospodárstva. Musí tam byť dobrá alokácia pre kosmy, pre, e, takisto pre sieť Enterprise Europe to by mali byť priority, e, posilňovať hospodárskú súťaž, konkurencieschopnosť na trhu a ďalej podporovať e, Európsku organizáciu, e, štandardizačnú organizáciu. Musíme sa celkovo pozrieť na ten rozpočet z pohľadu parlamentu a pozrieť sa na tie oblasti, kde môžeme čo zoškrtať, aby sme zvýšili rozpočtové výdavky v takých dôležitých oblastiach ako jednotný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ak sa už nikto nehlási o slovo, tak slovo vrátim spravodajcovi, ak by ešte chcel niečo dodať. Nech sa páči, pán Vioty. Ďakujem veľmi pekne. Ako som si myslel, e bolo nesmierne dôležité, aby som sa zúčastnil dnešného do, do obednejšieho stretnutia, e, pretože sme si dobre stanovili a, e, a zamerali sa na priority vašeho e, výboru. E, samozrejme, vaše pripomienky sa budem snažiť prijať za svoje, zvlášť tému malých a stredných podnikov, to, o ktorých si myslím, že to je téma, ktorá by výhradne spadala do pôsobnosti výboru IMKO, pretože viaceré výbory E, majú záujem riešiť problematiku malých a stredných podnikov v rámci e, svojho e, mandátu a rozsahu pôsobnosti pretože riešime, aké možnosti budú mať malé a stredné podniky a samozrejme na čo sa budú sústrediť. Chcel by som sa samozrejme poďakovať aj za pripomienky, ktoré ste uviedli k prezentácii jednotlivým pilotných projektov, pretože z pohľadu metodologického je tu aj povinnosť naďalej posilňovať elektronický obchod a musí byť možné to realizovať. Z pohľadu metodológie ani mne sa nepáči tento systém, E, ktorý, e, kde sa delí rozpočet e, práve na jednotlivé výbory. Ako povedal kolega Dalton, všetky výbory mi povedia, že priority v ich pôsobnosti sú zároveň prioritami Európskej únie a výhradne potrebujú na všetky peniaze. Samozrejme, ako som povedal, budem sa snažiť pracovať vyrovnaným spôsobom so všetkými e, výbormi. E, samozrejme, e, ale nebudem brať prioritne do, zá, do, zá, do úvahy záujmy jednotlivých výborov, ale záujem Európskej únie a záujem celého parlamentu. Takže dúfam ale, ako som už povedal, získam podporu čo najširšiu, nielen politickú politických skupín, ale funkčnú podporu eh, jednotlivých výborov. Budeme sa eh, snažiť realizovať to eh, dobrou prácou, takže ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Bola to zaujímavá výmena názorov a a samozrejme budeme sa stretávať tak Mm, formálne ako aj neformálne naďalej a budeme riešiť samozrejme priority celej Európskej únie, celého parlamentu a nielen mm, priority výboru pre rozpočet. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalší bod na programe je výmena názorov s komisiou o opatreniach na boj proti nezákonnému obsahu na internete. Za Európsku komisiu je tu Werner Stein. Ah, Takže pani Roš Laguna, ospravedlňujem sa, ktorá teda odprezentuje odporúčanie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručná. Ako viete, komisia prijala ešte pred týmto odporúčaním, o ktorom hovoríme dnes, v septembri 2017 oznámenie o nelegálnom obsahu kde boli hlavné línie, ktoré považujeme za potrebné, aby sme riešili tento nelegálny obsah na online platformách, ale aj u ďalších e, teda, subjektov a žiadame tak, aby platformy, aby subjekty a členské štáty spolupracovali, aby sme teda mm, bojovali proti nezákonnému obsahu. Od oznámenia do odporúčania komisia e, prijala rozhodnutie, že transformuje politické usmernenie, ktoré sme navrhovali v uznámení, na právny nástroj, nezáväzný právny nástroj, e, ako je teda odporúčanie. E, e, je teda smerovaný členským štátom a online platformám, čo je dosť nezvyklé, pretože obyčajne takéto odporúčania sú určené členským štátom. Ale hlavnou myšlienkou bolo dodržať duch spolup- ducha spolupráce povzbudiť k aktívnym, proaktívnym, dobrovoľným opatreniam e, poskytovateľov, aby e, teda bojovali proti nezákonnému obsahu, ale v zásade tá istá filozofia sa tu uplatňuje. Je to nezáväzný nástroj, neuvaľujeme žiadne povinnosti a iba povzbudzujeme e, k tejto činnosti a v zásade E, teda vychádzame z najlepšej osvedčenej praxe, ktorú sme už videli, o ktorej sme diskutovali s rôznymi zainteresovanými subjektmi. Odporúčania, ako viete, odporúčanie e, má inú štruktúru ako znamenie, pretože e, E, má tam, je tam teda všeobecná kapitola, ktorá sa stahuje na všetky druhy nelegálneho obsahu. Vieme, že nelegálny obsah je e, problémom v rôznych oblastiach od detskej pornografie až po defamáciu, porušovanie autorských práv, falšovanie, bezpečnosť produktov. Takže je veľmi dlhý zoznam nelegálneho obsahu, ktorý sa dá online nájsť. Na druhej strane odporúčanie zohľadňuje politickú potrebu konať najmä proti teroristickému obsahu, pretože to je obrovská hrozba v Európe a je to niečo, e, kde sme už teda dosiahli určitý pokrok v spolupráci e, s najväčšími online platformami mm, na tom internetovom fóre EU. E, teda žiadame online platformy, aby zareagovali čo najrychlejšie aby nám teda oznámili, alebo keď nám orgány činné v trestnom konaní oznámia nejaký teroristický obsah, žiadame teda o e, stiahnutie tohto obsahu do jednej hodiny, pokiaľ možno. A takisto e, žiadame, čo už vlastne aj robia, aby spolupracovali medzi sebou, aby sa e, vy, zabranilo tomu, že e, keď sa tento obsah stiahne, aby sa tam opäť objavil od zverejnenia tohto odporúčania, čo bolo 1. marca, sme e, vlastne zverejnili aj takú prvú dopadovú štúdiu deň potom Komisia teda oznámila, že sa bude ďalej e, zvažovať táto téma. E, riešili sme rôzne alternatívy do budúcnosti. E, samozrejme, prvá alternatíva je teda tá základná línia, e, že nebudeme konať, budeme len monitorovať účinky tohto odporúčania a takisto to možno e, budeme mm, sprevádzať nejakým ďalší, nejakými ďalšími soft opatreniami, aby sme povzbudili spoluprácu, financovanie, aby sme pomohli najmä malým platformám, malým a stredným podnikom, ktoré nie sú v stave um, riešiť to rovnako rýchlo ako veľké platformy, vzhľadom na svoje kapacity. No ale ďalšie alternatívy sú aj legislatívne opatrenia. Zistili sme, že takéto soft opatrenia. A toto kooperatívne úsilie, ak nebude postačovať, tak jednou alternatívou by bolo navrhnúť právny nástroj záväzný o teroristickom obsahu. A tretia alternatíva by bola navrhnúť e, opäť právny nástroj, e, ktorý by pokrýval rôzne typy teroristického alebo teda rôzneho obsahu, e, e, najmä terorizmus. Samozrejme, momentálne sme v procese, že vlastne zbierame všetky e, dôkazy, vypracujeme dopadovú štúdiu, takisto sme začali verejné, teda konzultácie s verejnosťou a chcem vás pozvať, aby ste tiež e, teda šírili tieto informácie vo svojich hlavných obvodoch, pretože pre nás je samozrejme zaujímavé mať eh, čo najviac eh, názorov. Táto konzultácia je otvorená 25. júna a takisto e, robíme eurobarometer, aby sme získali e, názory používateľov, pretože e, na oby, používateľov sa zvykne zabudnúť, keď teda si robíme obraz o situácii. E, názory e, tých bežných zainteresovaných subjektov máme, alebo členských štátov, ale eh, musíme sa pozrieť aj na to, aký to má dopad na bežného používateľa obidvomi spôsobmi. Či sa stretli s nejakým nelegálnym obsahom, či to nahlásili, čo sa potom udialo, alebo na druhej strane, či ich obsah bol stiahnutý a či si mysleli, že to nebolo korektné Takže to sú tie ďalšie kroky, ktoré plánujeme. Samozrejme v rámci rôznych dialogov, ktoré vedieme s rôznymi platformami v oblasti terorizmu, nelegálny, e, nenavistné produkty, e, e, nenavistné prejavy, falšované produkty a tak ďalej. Takže už máme aj určité výsledky, dokážeme aj rýchlo sa dopracovať k výsledkom, aby sme sa teda vyhli aj nejakému legislatívnemu postupu. Takže toľko v krátkosti práca, ktorá sa momentálne na komisii realizuje veľmi rada si vypočujem vaše otázky a teda zodpoviem, pokúsim sa zodpovedať na vaše otázky. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu. Praje si niekto položiť otázku komisii. Anna Maria má otázku, ale a ja mám otázku, takže a ty tu máš návštevníkov, takže potom, keď prídu návštevníci, takže ja mám konkrétnu otázku. E, spomínali ste nezákonný obsah týkajúci sa terorizmu a tak ďalej. Čiže moja otázka je, že Myslím, že mnohé vlády, napríklad belgická vláda, pracujú na odstraňovaní možných, možného obsahu z teroristických skupín. E, takže neviem, že e, je nejaký spôsob, nejaká spolupráca momentálne medzi Európskou komisiou na jednej strane a národnými orgánmi na strane druhej, aby teda dochádzalo k výmene tejto osvedčenej praxe, a ako by teda Európska komisia možno vedela pomôcť národným vládam, ktoré všetky sú konfrontované s rovnakými problémami. Či to je to moja konkrétna otázka? Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, je to pretrvávajúci pretrvajúca spolupráca, celkom dobre fungujúca v, v kontexte e, Európskeho e, internetového fóra. E, čiže tam za jedným stolom sedí komisia, hlavné online platformy. Na začiatku sme mali Google, YouTube, Twitter, Microsoft a Facebook. A teraz expandujeme, aby sme tam zahrnuli aj menšie platformy, pretože vidíme, že ten obsah sa presúva z veľkých ktoré príjmajú silné opatrenia proti nelegálnemu obsahu, presúva sa to na menšie e, platformy, napríklad Just Paste It, čo je jeden človek za toto firmou a jednoducho nemá zdroje e, tento nelegálny obsah e, úplne riešiť. No a potom máme kontakt na orgány presadzovania práva zo všetkých členských štátov, a e, takisto je spolupráca v kontexte Europolu. Europol je orgán, ktorý spolupracuje z orgány predstavenia práva v rôznych členských štátoch. A v tomto rámci Europol a najmä e, internetová jednotka spolupracuje veľmi úzko s rôznymi e, podobnými jednotkami v jednotlivých členských štátoch, čiže národné e, internetové jednotky alebo orgány presadzovania práva môžu priamo sa zaoberať nelegálnym obsahom na platforme alebo sa môžu obrátiť na Europol jeho príslušnú jednotku a tam teda spolupracovať prostredníctvom týchto kanálov. Dobre, ďakujem pekne. Katrin Schneider. A ospravedlňujem sa, práve som prišla zo e, stretnutia tieňových spravodajcov, ktorí sa zaoberajú autorským právom. No, ale e, čo ste hovorili o tom, ako fungujú jednotlivé členské štáty? Mohli by ste nám povedať, že ktoré členské štáty si myslíte, že pracujú najefektívnejšie ako e, vzdielajú tie osvedčené e, praktiky a postupy, pretože myslím si, že všetkých nás veľmi zaujíma, ako e, čo najrychlejšie odstraňovať nezákonný obsah a ako na to aj v dnešnom svete, aj globálne. Viem, že samozrejme e, sú tam globálne spôsoby fungovania a je to také dôležité, takže prosím, keby ste uh, sa nám, keby ste nám mohli povedať, ako k tomuto dochádza, pretože ak by sme dokázali spolupracovať, aby sme si dokázali stanoviť svoju agendu, eh, tak myslím si, že eh, je v záujme národnej bezpečnosti, bezpečnosti dieťaťa, celé jeho spektra tém, aby sa pospala čo najefektívnejšie. Čiže je to téma, ktorá nás veľmi zaujíma. Aj kolegovia e, sa o to zaujímajú. Chceme s vami spolupracovať na, to, na tom, aby táto legislatíva, respektíve aby tento e, postup bol efektívny. Áno, ďakujem. Táto spolupráca sa e, e, opätovne realizuje prevažne na internetových fórach 22. mája. Budeme mať nové monitorovacie kolo, tak so spoločnosťami ako aj členskými štátmi. A tam členské štáty budú diskutovať aj medzi sebou, aké opatrenia prijať eh, v prvom rade na detekciu nelegálneho obsahu. Eh, samozrejme, na to si vyžadujú aj jazykové schopnosti na to, aby ste mohli povedať, že napríklad tento obsah je teroristickou propagandou alebo nie. Samozrejme, členské štáty majú k dispozícii e, rozličné kapacity a rozličné e, zdroje. A cieľom Europolu je vlastne tieto zdroje združiť čo sa týka globálnej spolupráce, e, pretože naozaj zdá sa, že nestačí tento problém riešiť v Európe, avšak e, pretože tento nezákonný obsah sa šíri e, globálne a častokrát e, jednotliví aktéry s nami nie sú ochotní alebo nie sú schopní spolupracovať na riešení týchto problémov. Samozrejme, online platformy sa dobrovoľne zúčastňujú tejto iniciatívy v rámci toho, čo oni nazývajú globálneho, na globálne internetové fórum a preberajú dobré skúsenosti z Európskeho internetového fóra a vytvorili konzorcium, kde umiestňujú obsah, kde e, umiestňujú nezákonný obsah, respektíve obsah, ktorý bol označený ako eh, nezákonný a dávajú ho k dispozícii ostatným platformám, ktoré spolupracujú. No a našim zámerom je otvoriť túto databázu aj menším platformám a to tak, aby všetky zúčastnené strany e, mohli benefitovať z týchto zdrojov a z, e, z týchto zistení. Dúfam, že to odpoveda na vašu otázku. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Teraz by som dala uh, slovo Dite Charanzovej. Thank you very, very much. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa, že som prišla. E, neskoro zúčastňovala som sa stretnutia výboru INTA. E, e, kľúčom e, v mojom príspevku je slovo vyváženosť. Vy, musíme nájsť rovnováhu e, medzi bojom proti terorizmu, nenavistnými prejavmi, zneužívaním, e, zneužívaním a zároveň musíme chrániť základné práva občanov e, na slobodu prejavu, súkromie a súdnu ochranu. Musíme zabezpečiť, že tieto snahy e, nebudú využívať žiadne strany ani od ľudí, ktorí majú prospech z nezákonného obsahu a takí, ktorí porušujú duševné vlastníctvo nechceme, aby e, e, videá bolo možné nezákonne streamovať či stiahovať, ale zároveň nemožno stiahovať také video, ktoré je zo slavy narodenina, kde sa spieva Happy Birthday. E, samozrejme, internetové prostredie už nie je žiadnym výnimkou na obchodnú výmenu. Je to jednotný trh, je to e, trhovisko nápadov a obsahu. Preto podporujeme túto smernicu, aj keď niektoré z jej časti treba ešte viac rozvinúť a e, vydanie usmernení k tejto smernice sú nevyhnutné predovšetkým k majiteľom e, práv, aby sme užívateľov nezachytili medzi dva mlínske kamene. Preto som zaslala list, kde vyzývam na akciu tomto legislatívnom návrhu. Potrebujeme jasné európske pravidlá k tomuto postupu. Nemôžeme mať E, súkromné spoločnosti, aby sa stali e, policajtom, súdcom a väzniteľom. E, samozrejme, musíme sa vysporiadať s 27 národnými legislatívami, pretože častokrát tieto fóra majú rovnakú štruktúru a nie je akceptovateľné, aby sme mohli mať rozličné postupy na základe toho, odkiaľ sú IP adresy alebo odkiaľ sú užívateľia Ehm, pretože krajina pôvodu v tomto prípade je pojem, ktorý neprichádza do úvahu. Samozrejme, musí byť jasné, že prečo takýto obsah bol odstránený. Napríklad e, jedna zo správaní, ktoré naznačuje zneužívanie, sú ruské dezinformácie, kde sa odznačovali takéto E, takýto obsah e, vlajočkami a označovaním webových stránok. Napriek tomu e, takéto články práve preto mali väčšiu vizibilitu. Obsah, ktorý sa im nepáčil, bol označený a bola snaha ich blokovať prostredníctvom automatických systémov. Úplne legálny obsah video, články boli blokované a aj keď bol obsah neskôr odblokovaný, bolo už príliš neskoro, eh, aby mal nejaký eh, účel pre verejnosť. Na základe odporúčaní polície. Myslím si, že by bolo lepšie, keby komisia prijala nariadenia a to čo najskôr eh, po 6-mesačnej revízii odporúčaní e, som presvedčená o tom, že je stále dostatok času, aby sme sa zachovali správne. Tieto odporúčania môžu od- pomôcť členským štátom pri vypracovávaní ich národných pravidel, ale zároveň zjednotí fragmentované systémy naprieč Európou. Takisto e to e, nezabranie fragmentácii medzi hostujúcimi službami. A, a musíme a potrebujeme jednotné nariadenia, pretože žiadne za legislatívne záplaty nám nepomôžu v tomto prípade. Ďakujem veľmi pekne a, a zda reakcia zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že ste spomenuli veľmi veľa prvkov, e, ktoré sú na našom pracovnom programe dňa. Avšak chcela by som povedať e, niekoľko slov k tomu, čo ste povedali ohľadom rovnováhy a e, riziku fragmentácie. Rovnováha je koncept, e, ktorý máme na pamäti pri všetkých našich opatreniach. A táto úloha je nesmierne zložitá. Bolo to zložité už v roku 2000, kedy sme prijali smernicu o elektronickom obchode a takisto o vyrokovávaní podmienok. A súdny dvor e, zlepšil a vyjasnil túto potrebu rovnováhy, e, keď hovoríme o základných právach. Myslím si, že odporúčania jasne hovoria, že prečo takúto rovnováhu potrebujeme a nevyzývame iba na odstraňovanie nezákonného obsahu a rýchle odstranenie nezákonného obsahu, avšak e, Zároveň hovoríme, že e, nesmie byť odstraňovaný zákonný obsah e, a to buď nesprávnym vyhodnotením alebo nejakým chybným rozhodnutím, e, pretože inak sa ocitneme a vystavíme sa riziku právnych postihov. Samozrejme, tie odporúčania vyzývajú na princíp kontinuity ktoré zatiaľ nie sú prítomné na európskej úrovni, ale tým by sa dala možnosť užívateľov Eh, užívateľovi, ktorému bol odstranený obsah. A tento obsah eh, mohol byť odstranený na základe právnej výzvy alebo eh, jednoducho preto, lebo stránka uplatňuje svoje vlastné princípy užívania. Pretože Twitter alebo Facebook iba uplatňa svoje pravidlá užívania a nemusia, nemusí, ten obsah nemusí byť nezákonný, môže byť iba označený za nevhodný. A samozrejme musí byť e, tento prieskum, e, musí byť tento obsah náležite preskúmaný pretože nemôže sa stať, že obsah bude odstránený iba na základe nejakého čistenia stránky. Vieme, že v členských štátoch e, že 10 alebo 11 členských štátov, ktoré majú notifikačné procesy, e, mnoho je z nich od začiatku implementácie smernice o elektronickom obchode, avšak e, to sa týkalo predovšetkým duševného vlastníctva ktoré bolo ovplyvnené predovšetkým režimom, ktorý funguje v Spojených štátoch amerických. Sme si dobre vedomi tejto fragmentácii a e, posúdenie dopadov tam zistujeme, e, či E, to nevedie k regulačným chybám, pretože fragmentácia ako taká nie je až taký problém, skôr e, môže spôsobovať e, prekážku pri výkone jednotlivých práv a povinností. Áno, v skutku e, spomenuli ste, akým spôsobom hodnotenie platformiem je ovplyvňované organizovanými zásahmi. Viete, že komisia nedávno predložila návrhy o podnikaní prostredníctvom platformiem, kde prizvukujeme prevažne transparentnosť a potrebu transparentnosti takéhoto hodnotiacich kritérií. Čo sú tie kritéria, ktoré sú prítomné na online platformách, kde vieme, že tie výsledky sú zobrazované na prvej strane alebo druhej strane vyhľadávania a nie na strane 25 preto sme prijali túto iniciatívu, o ktorej dúfame, že bude vyrokovaná rýchlo e, spolu legislatívcami a dúfame, že to prinesie potrebnú e, transparentnosť proti zneužívaniu takýchto systémov. A nedávno sme zverejnili naše stanovisko e, k falošným správam, kde si vyžadujeme spoluprácu od online platformiem, ale zároveň potrebujeme e, posúdiť obsah, či je nezákonný alebo nie nevyhnutne nezákonný. Avšak e, falošné správy nie sú považované za nezákonný obsah, e, pokiaľ sa nesnažia pošpiniť niekoho dobré meno alebo nie sú v rozpore s národnou legislatívou. Opätovne v oblasti falošných správ a transparentnosti tie kroky, ktoré podnikajú jednotlivé zúčastnené strany, nás privedú k lepšiemu chápaniu, ako takéto nástroje možno zneužívať. Ďakujem veľmi pekne a predtým, než dám eh, slovo pani Korace Bild, chcela by som eh, eh, švedskú stranu žien, ktorá navštevuje náš výbor dnešný deň. Takže vítajte na našom dnešnom zasadnutí. Anna Maria, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, Anali. V prvom rade chcela by som privítať návrh výboru, pretože je jasné, že nezákonný obsah sa stal jednou z najväčších víziev našeho, našich čias, rovnako ako aj falošné správy. A je to práve ochrana spotrebiteľov, ktorá by mala prinášať záruky a zvýšenú bezpečnosť, ako aj ochranu detí online. Vítam e, že komisia sa takisto sa zaviazala pôsobiť aj v oblasti falošných správ a v posilnení správ, e, práce Europolu. Samozrejme, táto sila prichádza s veľkou zodpovednosťou a samozrejme e, platformové odvetvie musí reagovať rýchlejšie, lepšie a e, dôslednejšie, aby identifikovala a odstraňovala nezákonný obsah. A máme na to potrebné potrebný legislatívny e, rámec a, a nemyslím si, že to bude stačiť, e, pretože IT odvetvie musí byť proaktívnejšie pri investícii do nových technológií, musí využívať napríklad DNA identifikáciu, respektíve označovanie obrázkov e, potrebnými DNA pečiatkami, aby e, a využívala ostatné nátory. Máme tu smernicu o boji proti terorizme a e, smernicu o potlačení sexuálneho zneužívania. A tie sú prevažne v pôsobnosti členských štátov, takže aj toto je otázka na komisiu. Ako vidíte presadzovanie je naozaj e, to, čo robí IT odvetvie dostatočné. E, keď, sme, keď hovorili e, na výbore o boji proti terorizmu, tam vám všetci povedia, že platformy naozaj nerobia dosť, pretože čas, za ktorý sa nezákonný obsah odstraní, je kľúčový, môže zabrániť, pretože môže zabrániť radikalizácii ľudí. Myslím si, že v súčasnosti by som chcela podporiť líniu e, komisie o samoregulácii, pokiaľ to prispieje k lepším výsledkom. Internetové fóra a dobrovoľné opatrenia, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s komisiou a ktoré majú viesť proti prejavom nenávisti, sú dobrými nástrojmi. Chcela by som povedať e, záverom, e, a zdôrazním to, čo povedala Dita. Musíme zachovať rovnováhu. Nie je toto o slobode vyjadrovania online, samozrejme, avšak pokiaľ e, budeme mať ženy a dievčatá, e, ktorým sa nedarí odstrániť vlastné fotky po, e, počas šiestich mesiacov, nevytvára to len izoláciu, ale aj zdravotné problémy, pretože sme videli, že e, ženy a dievčatá pachali samovraždu kvôli takýmto e, veciam a platformy by mali robiť viac e, toto, toto nie sú slob, to formy slobody prejavu. Toto sú nové formy zločinov. Sexuálne vydieranie, sexuálne zneužívanie a je naozaj prišiel čas, aby tieto platformy prijali väčší diel zodpovednosti a treba viac monitorovať a musia nám reportovať tieto záležitosti intenzívnejšie. Áno, ďakujem, nech sa páči komisia. Ďakujem veľmi pekne a zvlášť ďakujem za e, slova a podpory e, pre našu iniciatívu a pre našu prácu. Spomenuli ste povinnosť platformiem jednať rýchlejšie a robiť viac. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Tým problémom, ktorým čelíme, je, ako povieme, že naozaj robia lepšie a robia intenzívnejšie. S čím to budeme porovnávať? potrebujeme si stanoviť nejakú základnú hodnotu, voči ktorej budeme túto iniciatívu porovnávať. Problémom je, že je veľmi ťažké stanoviť túto základnú hodnotu, pretože tu máme nedostatok transparentnosti. Viete, ako dlho niektorým platformám trvá odstránenie nezákonného obsahu. A to je normálny postup. A to samozrejme nie je obvyklý postup na všetkých platformách a je veľmi ťažké získať e, kompletný obraz v tomto ohľade. Takže na to, aby sme chápali, e, či e, tieto platformy a odporúčania prinášajú nejaký výsledok, si bude vyžadovať čas a či tieto platformy jednajú rýchlejšie a lepšie, na to potrebujeme určitú referenčnú hodnotu pretože to je napísané aj v tej spätnej väzbe od platformiem. Takže ak budete posudzovať, že či robíme dosť e, v tomto samoregulačnom cvičení, tak musíme vedieť, že voči čomu sa máme porovnávať. Takže z ďalších e, podrobností tomu konec koncov nikomu nepomôže. V tomto ohľade e, tie hlavné výzvy zo strany členských štátov rovnako ako aj v kontexte internetových e, fór a v boji proti prejavom nenávisti je v zásade e, výzva na lepšiu transparentnosť. Potrebujeme všetci vedieť, aké sú kritériá, ktoré platformy používajú na identifikáciu toho, e, či nejaký obsah bude zverejnený alebo nie, a čo sa s takýmto obsahom deje, aké sú možnosti a akým možnosť napadnú takéto rozhodnutie. Takisto ste spomenuli nariadenie o elektronickom obchode a povinnosť vypracovávať správy to samozrejme nie je úplne správne. Smernica o elektronickom obchode eh, harmonizuje eh, výnimky zo zodpovednosti a stanovuje určité podmienky. Avšak eh, nevytvára základ pre akciu. A to bolo na členských štátoch, či sa niečo takéto budú implementovať alebo nie. A členské štáty takisto mali zvážiť, či dokonca aj v prípade rýchleho alebo pomalého odstranenia eh, nezákonného obsahu, to bude vytvárať eh, eh, priestor na postih alebo nie. Myslíme si, že či je tu pozitívna, pozitívne, mm, pozitívna zodpovednosť v prípade neodstranenia takéhoto obsahu. A takisto by som chcela v konečnom dôsledku spomenúť, že smernici o elektronickom obchode je aj možnosť prijať e, dobrovoľné opatrenia a investovať do technologických riešení. V úvodnom ustanovení sa hovorí, že zodpovednosť sa nesmie chápať ako dôvod na nečinnosť. Takže je to výzva na proaktívny prístup online platformiem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Like to to, uh... Ďalšia rečnička. Ďakujem za slovo a ďakujem za prezentáciu a ospravedlňujem sa za to, že som sa troška neskoro pripojila do diskusie. Dúfam, že mi neunikli niektoré dôležité vysvetlenia k téme. Ako vieme, Európsky parlament v mnohých prípadoch uznal tento problém divergencia zodpovednosti, ďalej sa aj o procedurálnych aspektoch príslušnej smernici, ale ten cieľ je hlavne zabezpečiť e, princípy právneho štátu a aby sa doťahovali veci do konca náležitým spôsobom aby sme odstraňovali e, nezákonný obsah z platformiem, to je jedna vec, ale ja zdá ešte ďalší dôležitejší prvok je v tom, že keď hovoríme o závažnej trestnej činnosti, o terorizme, o zneužívaní detí, tak vlastne dôležité je, aby príslušné orgány konali. A to, čo vidíme v odporúčaní, tie platformy e, vo všeobecnosti sú pozbudzované k tomu, aby odstraňovali niektoré veci, ktoré sa týkajú služieb. Ak napríklad platforma sa nevie rozhodnúť, či je niečo zákonné alebo nezákonné. A z hľadiska podmienok poskytovania služby to teda odstráni. Potom mm, odstráňa aj viacej z platformy, než je potrebné. A na ďalší účinok môže byť ten, že príslušné orgány nikdy o tom nebudú náležite informované. Spomínam si správu pani Kovačevičová aj v súvislosti s so zneužívaním detí. A práve som poukazovala na to, že sme nedostávali z členských štátov žiadne oznámenia o tom, čo sa urobilo, aké kroky sa prijali a ktoré opatrenia fungujú, ktoré nefungujú. A keď vychádzame z toho, ako sa uplatňuje e, princíp právneho štátu, potom vidíme aj to, že nakoniec to e, e, súvisia s mierou riešenia trestnej činnosti. Takže keď sa schválila prednedávnom legislatíva o boji proti terorizmu a potom sa mali príslušné e, napríklad obsahy, ktoré súvisia s terorizmom, sa majú odstrániť e, z internetu. A potom sú tu ďalšie nové odporúčania. A aké stimuly majú tieto platformy, keď budú fungovať na báze príslušných podmienok poskytovania služieb. A myslím, že tam nebude žiaden negatívny dopad. Možno tam bude ešte mechanizmus nejakých kompenzácií alebo um, keď odstránia všetko, tak v podstate budú na to celkom bezpečne. Ale sú tu ešte aj tie dobrovoľné opatrenia. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa tieto uplatňovali náležite? Režim elektronického obchodovania má určité pravidlá. A potom sú tu ešte povinnosti monitorovania. Áno, platformy majú túto povinnosť e, povinnej starostlivosti, ale keď je tu snaha E, v tomto konať, tak samozrejme nemôžeme žiadať, aby e, štát, vlastne, alebo nie je celkom vhodné, aby štát do všetko zasahoval, čo sa e, zavesí na internet. Pokiaľ je o všeobecné monitorovanie, tam je v podstate snaha povzbudiť k tomu, ale nie je na to vycavezná povinnosť. Ale prečo hovoríme, že by to mohlo byť? Je to v záujme ochrany E, súkromia a aj ochrany podnikateľov, e, ktorí funguje na báze týchto platformiem. toto je dôležité aj z hľadiska medzinárodnej spolupráce, napríklad keď hovoríme o veľkých internetových platformách, tam, tam by mali byť záväzné pravidlá, ktoré pre tieto spoločnosti platia. My ako zákonodarcovia, teda Európska komisia v tomto prípade, my hovoríme, že nemôž, nemáme povolené tlačiť vás do toho, aby ste nakoniec neporušovali pravidla, ale vás chceme pozbudiť predsa len k tomu, pretože ináč tu dochádza k podkopávaniu uplatňovania týchto zásad. Čiže ako pozbudíme tie platformy, ktoré dobrovoľne niečo eliminovali. Alebo e, pôjde o to, že súkromné firmy v podstate sú mimo e, rozsahu pôsobnosti ľudských práv. Ďakujem. Slovo má komisia. Ďakujem veľmi pekne za tieto na náročné, ťažké otázky. Myslím, že sa môžeme zhodnúť na potrebe potreby oznamovania a že je tu potreba aj stimulovať takéto postupy, aj keď nie záväzným spôsobom, ale je to jedna z možností, ako som už aj predtým povedala, e, v súvislosti s dopadovou štúdiou. Mali sme mať nejaký horizontálny nástroj k tomuto. E, ale toto nie je celkom ešte mimo nášho záujmu, ale príslušné postupy nie sú zbavené národných, náročných otázok. Napríklad nielen e, pokiaľ ide o odstránenie obsahu. Ale je tu ešte aj povinnosť e, všeobecného dohľadu, monitorovania. Ale nie je tu zákaz monitorovať samozrejme. Toto už vlastne robia od samého začiatku. Aj to v ich záujme a záujme všetkých, aby nezákonný obsah bol čo najmenej prítomný. Ďalej, využitie filtrov. Vidíme, že aj tu potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti a lepšie, lepšie riadenie a správu týchto systémov. Teda, aby sa pritom rešpektovali základné ľudské práva v plnej miere. Nemôžeme všetko nechať len na to, aby to robili platformy a zabudnúť na základné práva. Ale je tu ešte aj európsky rámec a súkromní aktéry nemajú povinnosť e, e, plniť požiadavky z charty základných práv. A povedzme, keď sa to pozrieme cez prizmu EÚ alebo aj OSN, tak e, samozrejme je záujem, aby aj títo súkromní aktéry uplatňovali príslušné zásady, ktoré súvisia so základnými právami. A mali by v plnej miere rešpektovať základné práva. Politickí aktéry a legislatíva budú mať potom zodpovednosť následne konať. Hovorili ste taktiež o potrebe nadväzných e, krokov v súvislosti s nezákonným obsahom. Veľmi jasne sa to vyjadruje aj v oznámení, aj v odporúčaní. Nede tu len o to, že sa niečo zametie pod koperec. Ale pokiaľ ide o nezákonný obsah v súvislosti s terorizmom alebo s neužívaním detí, tak tam nejde na o to, aby to nebolo vidnieť, ale musíme riešiť aj tých, ktorí konajú to zlo. Čiže musíme ísť až ku koreňu veci. Takže to sa netýka len platformiem ako takých, ale aj členských štátov. Pretože musí tu existovať spolupráca medzi nimi, preto žiadame aj členské štáty, aj príslušné orgány presadzujúce právo, aj platformy, aby mali nejaké spoločné kontaktné miesto alebo miesta, kde by mohli úzko spolupracovať proti tým, ktorí konajú zlo. A súhlasíme s tým, že potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti v tejto otázke. Ak sú tu platformy, ktoré dokážu odhaliť užívateľa, ktorý má takýto obsah, čo sa stane potom? To je vec, ktorú tiež skúša, skúmame z hľadiska dopadovej štúdie, ale kľúčovým slovom je tu opäť transparentnosť. A to sa týka fungovania platformiem aj postojov členských štátov. Hovorili ste aj o smernici o terorizme. Deadline vyprší v septembri. Už kontaktujeme aj členské štáty, aby poukázali na to, aké sú tie opatrenia, ktoré prijímajú, aby boli ich e, právne systémy zladené s touto smernicou o terorizme. A musíme taktiež zistiť, či sme náležitým spôsobom zharmonizovali aj ten obsah, ktorý sa týka terorizmu. Totiž problém je aj v tom, že máme 27 rôznych koncepcií terorizmu a platformy majú len jedny spoločné podmienky poskytovania služieb. Čiže bolo by dobre mať jeden systém, nie 27 systémov. hovorili ste aj o tých stimuloch v súvislosti s ľudskými právami. No, alebo základnými právami. Je tu aj aspekt e, určitého poškodenia reputácie tých platform, pokiaľ nebudú e, konať v súlade so zákonom. Zas môžem povedať, že to nariadenie alebo predpisy tu majú zohrávať e, významnú úlohu, aby tí užívateľe jasne vedeli, aké sú tu kritériá pre platformy, ako majú napríklad identifikovať tie, ten, tie obsahy, ktoré sú protizákonné. Ďakujem priestor na reakcie. Mám tu náväznú otázku. Samozrejme, ja chápem, že to je jednoduchšie e, vymazávať obsah e, na základe podmienok poskytovania služieb než na základe iných obsahov, ale teda zákonov napríklad. Ale ak vymažeme na základe podmienok poskytovania služieb, tak Europol sa potom na platformy môže obracať na základe tohoto na základe tých podmienok. A to ale nebude jasne stanovené, že ten obsah bol nezákonný v prvom rade, tak potom sa nebude konať na základe príslušného zákona, ale na základe uvedených podmienok poskytovania služieb. Takže ak e, sa hovorí o tom, že tu bude to spoločné miesto pre e, spoluprácu s orgánmi presadzujúcimi právo, to je fajn, ale potrebujeme aj nejaký zákon, ktorý sa tu oprieme v rámci tej spolupráce. Takže chcem vám uvieť jeden príklad na ilustráciu, ako tento problém, problém funguje. Mám priateľa, ktorý, e, ktorému zrušili alebo pozastavili e, Twitterový účto, účet. A totiž na Twitteri ho začali obťažovať. E, a tí obťažovateľia ho teda potom oznámili na Twitter a účet bol pozastavený. A Twitter hovorí, že účet bol pozastavený na základe podmienok poskytovania služieb a nie kvôli nejakému konkrétnemu tweetu. A ak by to bolo urobené na základe zákona, napríklad zákona o nenávistných prejavoch, tak by to mohlo ísť na súd. A súd by pravdepodobne zohľadnil, že tu ide o otázku toho, že je to proste rasová záležitosť, že ide o farebného človeka, teda nie belocha. A to by sa dalo potom zhodnotiť. Súd by vedel vyhodnotiť, kto e, koná v práve a kto nie. Takže toto je tiež prípad, keď niekto e, sa dostal v situácia, že mu nesprávne zrušili ten, alebo pozastavili účet. Ale keď niekto poskytuje nezákonný obsah, to je predsa závažná trestná činnosť a často sa vôbec nevyšetruje. Pretože neexistuje patričný zákon, ktorý by podnetil ten prvý krok. A na druhé, v druhom prípade, ak sa ukáže, teraz je to nezákonné. Proste chcem povedať, že oba tieto prístupy sú e, zle a ťažko je uplatňovať 28 rôznych zákonov. Ťažko je proste pre tom presadzovať takýto princíp boja. Ďakujem. Môžem k tomu povedať len toľko, že toto je niečo, čo sme si, čo sme si v plnej miere vedomí a pozrime sa na to aj v práci, ktorá súvisí s dopadovou štúdiou, aby sme mali jasno, čo je protizákonné a čo e, súvisí s podmienkami poskytovania služieb. Preto teda aby bolo jasné, prečo sa obsah vymazal alebo nevymazal. Vrátim sa k návrhu, ktorý sme predložili v súvislosti s podnikateľskými vzťahmi. Vy už, keď hovoríme o nie súkromných e, užívateľov alebo biznise, a keď dochádza k odstráneniu na základe podmienok poskytovania služieb. Dá sa to síce rozšíriť aj súkromných užívateľov, ale môžeme napadnúť dané rozhodnutia. Na záver ešte chcem spomenúť, že oba smernice, teda materiál, ktorý sa týka zneužívania detí a druhý materiál, ktorý sa týka terorizmu, tam sú relevantné články, ktoré hovoria o tom, že členské štáty môžu prijať patričné opatrenia pre boj proti nezákonnému obsahu a aj z hľadiska justičného preverenia týchto opatrení sa dá taktiež postupovať. Takže vždy by mala byť možnosť obratiť sa na súd a takéto rozhodnutie e, nejak napadnúť súdnou cestou a opierať sa o relevantné smernice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskôr. Áno, ako vieme, vyhľadávače sociálne médiá a platformy čoraz viac zohrávajú ústrednú úlohu v našom spoločenskom a hospodárskom živote, ale vytvárajú aj e, výzvy v oblasti regulácie. Predovšetkým, pokiaľ ide o nezákonný obsah. Takže predpok- vítam opatrenia komisie, ktoré navrhuje aj tie základné princípy, ktoré navrhuje komisia, aby sa im venovali aj podniky, aj štáty, ktoré využívajú online služby, ale je potrebné jasne stanoviť, čo je nezákonné offline a nezákonné online. Nezákonný obsah, vrátanie teroristického alebo zneužívanie materiál, ktorý týka zneužívania detí, obchodné podvody, porušovanie autorských práv a toho pravdušeného vlastníctva a tak ďalej, ako aj príslušné veci, ktoré súvisia s oznamovaním nezákonným obsahu. Ako v týchto aspektoch postupovať? Potrebujeme transparentné opatrenia, vrátanie pozbudenia k tomu, aby e, členské štáty aj platformy spolupracovali Vítam aj opatrenie e, s cieľom znižovať e, možnosť zavesiť na internet e, nejakú teroristickú propagandu a podobne. Je dôležité, aby sa behom jednej hodiny dokázalo odstrániť niečo, čo takéhoto teroristického sa zavesí na internet. Aby takto mohli rýchlo už behom jednej hodiny tie príslušné orgány presadzujúce právo. Dôležité je, dôležité je tak, Pardon. Dôležité je taktiež zabezpečiť e, transparentnosť. A treba zaviesť aj príslušné e, zabezpeky. Ďalej, treba mať možnosť e, zistiť, e, či dochádza k transferu nezákonného obsahu online. A Určite by tu mali byť opatrenia, ktoré nebudú zasahovať do súkromia osôb. Ale majú, majú účinne pôsobiť proti možnosti šírenia nezákonného obsahu. Čiže v tomto treba zvýšiť efektívnosť. Komisia tu e, vo svojom materiáli e, zdôrazňuje samoreguláciu aj v súvislosti so stránovaním obsahu z internetu a komisia um, zatiaľ nedohľadnila dostatočne určitý horizontálny typ nástrojov. Neviem, či to, čo máme, je dostatočné pre boj proti nezákonnému obsahu na internete. Musíme sa sústrediť aj na prevenciu, nie len na e, boj proti problémom, ktoré už sú na internete musíme sa podeliť aj o príklady, ktoré existujú medzi príslušnými aktérmi aj členskými štátmi. Máme tu aj materiály, ktoré môžu slúžiť na zvyšovanie povedomia, organizovať možno aj rôzne kampane pre verejnosť, pre deti, ako bojovať proti pornografii a tak ďalej. Určite sa musíme venovať aj novému javu, ktorý sa objavuje na internete a to sú falošné správy. Teda toto tiež treba obmedzovať takýto falošný obsah. A dôležité, aby o tom boli používateľia informovaní. Takže potrebujeme jasnejšie pravidlá aj o tých sprostredkovateľoch, ktorí umožnia potom, ale teda, aby sa zabezpečilo, že nezákonný materiál bude odstranený. Čiže e, je tu potrebné vytvoriť priestor pre efektívny boj platformiem proti nezákonnému obsahu. Samozrejme, že predpisy samotné nestačia. Je tu potrebné rešpektovať základné ľudské práva, demokraciu a princípy právneho štátu. Musíme vytvoriť e, potrebné mechanizmy, ktoré nebudú e, zasahovať do práv ľudí. Spomeňme si na prípad Cambridge Analytica. Čiže to je vec, ktorá súvisí aj s dôryhodnosťou podnikov. A preto musíme veľmi opatrne pristupovať k týmto veciam. Je to ozaj tenká čiara, ktorá sa dá veľmi ľahko prekročiť. A preto aj členské štáty, aj príslušné platformy majú uplatňovať princípy náležitej starostlivosti. A treba efektívne bojovať proti tým, ktorí prekračujú tieto hranice. Um... Ďakujem pekne a slovo e, než dám komisii, tak ešte pani Koraca Bild. Veľmi stručne, e, trošku ma e, prekvapila vaša odpoveď. Na jednej strane komisia hovorí, že e, áno, samoregulácia, na druhej strane hovoríte, že nemali by sme povedať, že platformy by mali urobiť viac, že to je zbytočné, takže e, dúfam, že som to nepochopila nesprávne. Samozrejme, treba naďalej hovoriť platformám a IT komunite, že musia urobiť viac, pretože fyzický zločin a zločin online by mal byť stíhaný rovnako a e, jeden obrazok dieťaťa sexuálne zneužívané, už to je priveľa. A takisto to, čo nie je jasne definované ako zločin, e, sexizmus online, zastrašovanie e, žien a dievčat, aj tam musíme platformy žiadať, aby robili viac. E, Takže parlament zohráva veľkú úlohu. Mali sme tu digitálnu konferenciu, konferenciu Tajany zavolal expertov do parlamentu. Tam e, teda Mark Zuckerberg má, má, mal vysvetliť, e, čo robí Facebook e, proti tomuto javu. A áno, mali by sme to urobiť, mohli sme to urobiť viac a rýchlejšie. Dobre. A napokon komisia, posledné slova. That sounds serious, last words. Posledné slova, no to znie vážne. Eh, ospravedlňujem sa, ak som to nepovedala jasne. Nie, že by sme eh, ich nemuseli žiadať, aby robili viac, no ale musíme dať jasné inštrukcie alebo požiadavky. Musíme vedieť, čo žiadame. A žiadať viac je veľmi abstraktné slovo, eh, alebo rýchlejšie. My teda máme tú požiadavku rýchlo to stiahnuť a možno to bude 24 hodín v Nemecku e, a niekde to možno bude dve hodiny, ako slubovala napríklad Teresa May pred OSN. Možno je to hodina, možno už jedna minúta je niekedy pridlho. Takže musíme mať jasno, aby sme vedeli, že či vlastne vyhovali tejto požiadavke. Ak žiadame podniky a robili viac, ale nestanovujeme im presný cieľ, tak bude ťažké povedať, že mm, ja som urobila, čo ste ma žiadali. Samozrejme, e, zhodneme sa v tom, že musíme e, volať po ďalších aktivitách. E, nechcela som vyznieť tak, že nemusíme nič žiadať, pretože to je zbytočné. Naopak, ako ste videli v oznámení a v odporúčaní a v dopadovej štúdii, E, je tu veľmi e, silný záväzok na strane komisie, aby sa pokračovalo, aby ďalej sa žiadali online platformy, e, ktoré vlastne sú tými bránami pre obsah online, aby spolupracovali, no, By sa nejak z toho nestiahli. A myslím si, že sme plne v súlade s touto požiadavkou, ale na druhej strane musíme dať aj istú právnu istotu ak neviete pravidlá hry, nepoznáte pravidlá hry, neviete, či vlastne hráte podľa pravidiel, či sa zlepšujete, nezlepšujete. A čo sa týka ostatných vystúpení, nemám k tomu čo dodať. Myslím, že všetci sa zhodneme, ale je to veľmi e, náročné. E, je to taká kvadratúra kruhu, aby sme sa vyhli tomu, že vôbec nelegálny obsah sa objaví online a zároveň, aby sa rešpektovalo právo používateľov mm, online publikovať. E, takže áno, to je tá rovnováha, ktorú musíme nájsť a dosiahnuť e, a veľmi obozretne k tomu pristupovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli, zodpovedali ste všetky otázky. Znamená to, že môžeme uzavrieť eh, tento bod programu a prejsť k poslednému bodu programu dnes predpoludním. To je zavadzanie infraštruktúry pre alternatívne paliva v Európskej únii. A máme tu preskúmanie pozmeňujúcich návrhov spravodajcom Matejs van Miltenburg. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vzhľadom na čas budem stručný. V prvom rade veľmi pekne ďakujem všetkým ktorí dali pozmeňovacie návrhy. Máme ich 34. No a v zásade to ukazuje, že nie sú nejaké veľké politické rozdiely v názoroch skupín. Je tu mm, iné vnímanie úlohy vlády, e, pokiaľ ide o infraštruktúru pre alternatívne palivá. Dôležité je, že aby sa vláda chopila nejakej úlohy, aj keď e, vyzdvihujeme tento bod v našom odporúčaní a e, preskúmame to v pozmeňovacích návrhoch. E, musí to byť samozrejme prístup vychádzajúci z trhu. A to teda znamená, že musí byť technologicky neutrálny, aby teda bol priestor na inovácie, pretože dnešná technológia, keď sa pozrieme napríklad na elektrické autá, E, tak e, v budúcnosti by mohli byť na vodík a musíme teda e, dať výboru TRAN užitočné odporúčania. Popoludne budeme diskutovať o tých kompromisných návrhoch, je ich asi 6, takže nie ich veľa aby sme si zachovali štruktúru, ktorá jasne poukáže na to, aký je vlastne cieľ E, zavedenia infraštruktúry pre alternatívne paliva, aby sme zabezpečili naše klimatické ciele, aby sme zabezpečili, že sa budú môcť zavázať nové e, technológie, musíme byť ambiciozní, musíme e, teda naozaj tlačiť takéto zavádzanie, na, na takéto zavádzanie, napríklad dobíjacie stanice pre elektroautomobily, Potrebujeme mať informácie o dostupnosti. Tretí bod ehm, je interoperabilita platobných systémov a v neposlednom rade ehm, to všetko samozrejme si vyžaduje finančné prostriedky a na to teda EÚ, členské štáty a súkromný sektor musia prispieť. Takže myslím si, že dôležité je ehm, jasne sa vyjadriť v našich odporúčaniach, potom máme šancu na úspech. Ehm, neskôr budeme mať polhodinnú diskusiu o kompromisoch a myslím si, že budeme čoskoro schopní o tom hlasovať. Chcem poďakovať Pavlovi a Svetlane za podporu. Boli naozaj veľmi nápomocní pri zostávaní kompromisov. Ďakujem pekne. Takže môžeme prejsť k tieňovým spravodajcom. Nevidím tu tieňového za EPP ani za D. Takže nech sa páči, máte slovo Den. Ďakujem pekne. No, bez EPP a socialistov asi to všetko môžeme rozdať medzi sebou. Nie. Ďakujem spravodajcovi za prácu, veľmi dobrú prácu odviedol. Vítam akčne pán komisie v prvom rade a koordinácia na úrovni EÚ, poskytovanie transparentných, pochopiteľných informácií pre spotrebiteľov a takisto som za interoperabilitu platobných služieb, ale myslím, že musíme zabezpečiť aj to, aby sme vlastne sa zasadzovali podľa možnosti za nelegislatívne riešenia aby to teda vychádzalo z trhu, aby to nebolo nejako nanúcované e, Európskou komisiou. E, ale v podstate je to pozitívna iniciatíva, ako som povedal, je dôležité, aby to vychádzalo teda z priemyslu a aby tam e, boli požiadavky spotrebiteľov, aby sme poznali aj vzorce využívania. Zatiaľ nevieme, ako sa bude vyvíjať e, správne spotrebiteľov, ako budú tie vzorce využívania a podľa toho sa budú robiť investície. Čiže musíme byť veľmi obozretní, aby sme sa vyhli takej novej, modernej verzie cez ciest nikam. E, infraštruktúra by sa mala vyvejať inteligentne, najmä pre tie inteligentné vozidla, No potom je tu aj otázka subsidiarity, kde, na ktorej úrovni je najlepšie to riešiť či cez komisiu na európskej úrovni, alebo či by sme mali, tak povediac, stimulovať členské štáty, aby tiež investovali do svojej infraštruktúry. Určite e, musíme povzbudiť členské štáty, aby teda veľa urobili toho aj samé. No vo všeobecnosti podporujem všeobecný prístup komisia a spravodajcu. Um, mali by sme otázky možno k financovaniu tých iniciatív, čiže bude potrebné mm, dosť veľa investovať a nie je jasné zatiaľ, že či to bude celkom financované z verejného rozpočtu, alebo či by to malo byť financované z verejného rozpočtu, ale prečítal som si kompromisné návrhy. Myslím si, že celkom dobre zohľadňujú to, čo e, e, nadniesla e, skupina. Myslím si, že spravodajca vypracuje veľmi dobrú, dobré stanovisko, ktoré väčšina politických skupín bude schopná podporiť. Ďakujem, Den. Matis, No, môžem povedať, že to vyzerá, že máš veľmi dobrú správu. Veľmi málo sa o nej diskutuje. Ehm, nejaké ďalšie myšlienky? A ja chcem poďakovať nemému spravodajcovi asi po anglicky, aby sa to urychlilo. A ďakujem e, za e, pripomienky a pripomienky pani predsedničky. V pôvodnom návrhu stanoviska som explicitne napísal, že vyzývam komisiu, aby posúdila v priebehu tohto roku, či interoperabilita platobných služieb sa lepšie po, eh, povzbudí legislatívnymi alebo nelegislatívnymi krokmi, takže to by som zatiaľ nechal otvorené. Aj zvýrazňujú to, že by sme nemali brániť trhovej inovácii, ak sú možnosti zabezpečiť interoperabilitu platobných systémov eh, s trhovým riešením, tak samozrejme by som to veľmi privítal. Celá tá myšlienka za týmto odsekom je, že chcem, aby sme sa v budúcnosti vyhli takej situácii, ktorá by bola porovnateľná so situáciou pred rokmi na telekomunikačnom trhu, kde sme mali roaming a potom mnoho problémov a e, musel do toho teda vstúpiť zákonodarca v prospech spotrebiteľov, aby teda všetko bolo riadne regulované a Otázka, ktorá tu teraz je, je, aby sme túto možnosť nechali otvorenú, aby sa dalo zasiahnuť aj nelegislatívnymi krokmi, aby sa mohli robiť v či verejné eh, aktivity, opatrenia. A ja by som sa toho chcel teda pridržať, eh, aby ste sa neobávali. Nežiadam samozrejme legislatívne aktivity od, od samého začiatku, od prijatia textu. No a čo sa týka druhej pripomienky otázky financovania, e, vieme, e, najmä teda pokiaľ ide o verejne dostupné dobíjacie stanice, že potrebujeme naozaj veľa verejných e, finančných zdrojov, pretože sú verejne dostupné a nie vždy je to zisková investícia do takýchto dobiacich staníc. Vieme, že sú dostupné verejné prostriedky, niekedy by to mohli byť verejné prostriedky, ktoré budú stimulované nejakými fiskálnymi stimulmi. No a keď teda budeme hovoriť o akčnom pláne, tak by sme mali dať naozaj e, teda sa svojimi slovami naslovať skutky, e, No a budeme o tom diskutovať e, pri ďalšom VFR. Bude tam určite veľa takéhoto financovania potrebného. A musím vyzdihnúť, že nemalo by to byť explicitne iba verejné, pretože veľa tých dobiacich staníc, ktoré sa budujú blízko firiem alebo vášho domu, ak máte elektromobil, tak tie sú aj e, verejne, e, pardon, súkromne financované. Takže áno, ďakujem vám za podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A vidím, že teda príjmeme stanovisko na ďalšej schôdzi v júni. Veľa úspechov v ďalšej práci prajem a týmto môžeme uzavrieť predpoludnejšiu časť schôdze. Uvidíme sa tu o 14.30. Dobrú chuť k obedu a uvidíme sa popoludní. Ďakujem.